grande.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 Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni, vítajte na našom zasadaní, respektíve našich zasadaniach v tomto týždni. Takže vítam vás ešte raz a vychádzam z toho, že čo sa týka programu, nemáte nič proti navrhnutému programu. Takže súhlasíte? Výborne. Takže dostávame sa k bodu číslo 2, oznámenia predsedajúceho. Tu by som chcel poukázať na to, že z istého dôvodu, ktorý mi nie je známy, správa TOJA sa stiahuje z programu, lebo boli tam ešte určité otázky, ktoré bolo nutné, nutné vyriešiť. A dnes nahradíme tento bod bodom 12, kde ide o Stredomorskú úniu. Predpokladám, že tí, ktorých sa to týka, sú informovaní a prídu sem včas, keď budeme diskutovať o bode 5, ktorý bol predtým 12. Čo sa týka hlasovania vo štvrtok, Mali sme začať 9.30. Musíme to nejako zmeniť, alebo to zostáva? Aha, zostáva to. Výborne. Takže zajtra hlasovanie 9.30. A teraz, takže ako som spomínal, 5 bola stiahnutá a nahradená 12. Súhlasíte s tým, alebo je niekto proti? Všetci sú nadšení, to je výborne. Takže budeme takto posudovať. A teraz sa dostaneme k bodu číslo 3, kde ide o internet veci spravodajkňa je pani Badia Ikučet. Výborne. Dobre. Takže srdečne vás vítam. A ja by som vám chcel dať na úvod slovo. Akurát by som chcel poukázať na to, že dnes sme si pozvali dvoch expertov, ktorí nás budú krátko informovať. Bol by som rád, keby sme to mohli zorganizovať tak, aby sme náš čas, ktorý máme v dispozícii, využívali rozumne. Máme tu expertov, pán Miloš, doktor Miloš Svoboda, ten by to mal byť, aj, do, aj pán Andreas Kryš. Potom, ich ešte, potom ešte ich budem prezentovať, ale dám ešte slovo pani spravodajky. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som sa chcela poďakovať za túto možnosť a síce, že sme mohli pozvať expertov k tejto dôležitej a zložitej téme. Ja už som zvedáva na vaše názory a na vaše odporúčania. Už viac ako 40 rokov máme k dispozícii internet a v celom tomto čase e, dochádzalo k neustálemu rozvoju internetu približne 1,5 miliardy ľudí na tomto svete je vzájomne prepojených. V roku 1990 sa začal tento projekt v USA a možnosti, ktoré poskytuje, boli čoraz väčšie. V najbližších 10 alebo 15 rokoch samozrejme nastane ešte ďalšia revolúcia pri prepojení e, osob ako aj vecí. Na to slúži identifikačná technika to znamená, že tu ide o využitie určitých malých čipov, ktoré môžu e, príjmať informácie a ich ďalej posielať bez káblového prepojenia. Tieto čipy v budúcnosti nahradia napríklad čiarové kódy, ktoré máme v súčasnosti. Čip nemusí byť v bezprostrednom kontakte na to, aby mohol niečo prečítať. To je rozdiel od aktuálnych systémov a okrem toho nie je nevyhnutné mať niečo čitateľné, ako bol ten čiarový kód. To znamená, že môže prečítať informácie, ktoré budú na danom predmete uložené. Čo sa týka prepojenia vecí, tak e, to využitie je samozrejme širokosiahle. Napríklad v automobilovom priemysle tam by mohli čipy posielať e, v reálnom čase informácie o tlaku v pneumatikách. Toto je veľmi dôležité pre vodičov, alebo aj v potravinárskom sektore. Tam vyzerá situácia tak, že produkty musia byť overené, či sú zdravotne nezávadné. A v Spojených štátoch alebo v Spojenom kráľovstve sa zaviedli čipy dokonca aj do pasov. Bude to tak, že v budúcnosti tá technika RFID bude prepojená s IP adresou a toto umožní, že strašne veľa vecí bude môcť byť vzájomne prepojených. Napríklad e, spomeniem chladničky ako príklad. Oni by mohli indikovať, ktoré produkty už, e, ktorým sa končí už e, ruka. minimálna trvanlivosť. To znamená, že vidíme tu pozitívne elementy využívania tejto techniky. 18. júna 2009 navrhla komisia určitú iniciatívu a náša správa sa o to opiera. Myslím si, že je určite aktuálne dôležité podporovať rozširovanie internetu. Chcela by som ale zároveň overiť a položiť si otázku, či ten právny rámec, ktorý máme v dispozícii, je primeraný alebo či je nevyhnutné vykonať ešte nejaké ďalšie posúdenia. Tu napríklad ide o oblasti, kde je priamy vplyv na život našich občanov. Preto musíme overiť, aké sú vplyvy napríklad na zdrav, zdravie, je to napríklad o elektromagnetické žiarenie alebo vlny, ktoré ide z týchto čipov, potom sú tu určité záruky, kde pôjde o ochranu osobných údajov osôb, ktoré využívate tie technológie. Samozrejme, prvne verím, že nové aplikácie budú viesť úspechu. Celé to bude ale závisieť od toho, či naši spotrebitelia budú dôverovať tomuto systému. Preto by som bola rada, aby sme to mali politický ako aj právny rámec v Európe, aby sa podporovali súkromné ako aj verejné investície na internete internet veci je obrovskou hospodárskou šancou a tým pádom je možné lepšie riadiť e, jednotlivé procesy, ako napríklad spotrebu energie. Toto je veľmi dôležité pre vytvorenie nových služieb a nových pracovných miest. Európa by chcela zohrávať úlohu lídra v tejto oblasti a práve preto je podporiť túto oblasť pilotnými projektami a príslušným výskumom. Chcela by som apelovať na komisiu, aby sa projekty v rámci 7. rámcového výskumného programu dostali do popredia, aby sa podporovali, aby tento rámcový program ostal ďalej e, prioritovaný, aby sme stali na špičke vývoja. Musím povedať, že napríklad aj mesta, obca mesta budú zohrávať dôležitú úlohu pri internete vecí môžu, tu, môžu sa tu využiť služby napríklad v regionálnej doprave, mes, e, v meskej doprave, napríklad pri e, dve. Sú, je tu veľký potenciál napríklad v oblasti úspory energií, alebo takýmto spôsobom bolo možné prispieť k ochrane životného prostredia. Takýto pokrok ale zároveň znamená aj to, že je nevyhnutné najprv prijať príslušné zákonné opatrenia. Komisia v tomto roku predloží oznámenie o ochrane súkromia a o pravidlách pre informačnú spoločnosť. Dôležité je správne využívať tie pravidlá, ktoré v Európe už máme teraz v dispozícii. A do konca roka by bolo dôležité predložiť určitý časový plán zo strany komisie, aby sa zabezpečila bezpečnosť, identifikácia v oblasti RFID, aby sme sa stali lídrami v tejto oblasti. A rovnako je nevyhnutné uzrieť aj medzinárodnú dohodu. Internet vecí je podľa mňa veľkou šancou pre hospodársky rozmach Európskej únie. Ak naďalej chceme ostať na špičke, tak eh, musíme v tejto oblasti pôsobiť, a to aj celosvetovo. Samozrejme, musíme sa tu opierať o dôveru všetkých zapojených. Je dôležité chrániť práva e, zapojených a v mojej správe sa chcem zameriavať na určité aspekty, ktoré sú dôležité pre užívateľov. Už som veľmi zvedavá na váš názor a na vaše komentáre v tejto dôležitej téme. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Ich äh, darf als ersten... Ďakujem pekne. A Najprv by som dal slovo pánovi doktorovi Kryšovi. Nech sa páči. Sie haben das Wort, Ja. bitte. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit heute. Ďakujem za tú dnešnú šancu sem eh, tu dnes prehovoriť. Vám sa Andreas Kryš a som zo so zastrešujúcej organizácie pre európsku ochranu údajov a organizácie pre základné práva. Založili nás v roku 2002. Máme 27 členských krajín v 17 európskych krajinách. Medzi iným od roku 2003 eh, vy, eh, vykona, vydávame náš eh, občasník k téme ochrany údajov. Od roku 2006 je tento aj v nemeckej verzii Internet veci ako téma, už to je sieť medzinárod, med, vzájomne prepojených objektov, môžu to byť knihy, e, auta, elektrické zariadenia, potraviny, oblečenie, alebo aj senzory, alebo iné zariadenia, ktoré vnímajú pohyb. Sú to často integrované zložené systémy, ktoré sú e, za účelom e, ostrahy alebo, alebo ako inteligentné transportné systémy ktoré preberajú e, riadenie dopravy napríklad. Medzi iným tu ide aj e, o, o inteligentné merače spotreby energie a siete prúdu a energií. Internet veci nemusí byť nevy, e, nevyhnutne spojený s internetom, aký dnes poznáme. Môžu to byť E, uzavreté siete, aké má napríklad Európsky parlament, ktoré vlastne e, nemajú priamy kontakt so samotným internetom, len e, na určitých miestach sú prepojené s internetom, čiže integrálne uzavreté. Sú to teda vlastne také ostrovy takýchto sietí so špeciálnymi aplikáciami, ktoré potom postupne s dnes známym internetom bývajú skontaktované, spojené a poprepájané. Internet vecí samozrejme môže byť zintegrovaný do existujúcich infraštruktúr, napríklad e, systémy správy budov alebo mytné systémy na diálniciach a tak ďalej. Príkladom inteligentného dopravného systému mu predstavuje e, nasledov, e, nasledovný nákres, kde vidíme, že na jednej strane plánovanie ciest pre e, individuálne cesty, prebieha e, bezdrátovou sieťou cez internet. E, tu sa dajú získať informácie k trasám, ale aj verejná doprava, napríklad e, informácie pre cestujúcich, informácie o tom, kedy pôjdu ďalšie linky, spojenia autobusové a tak ďalej. Ďalej bezpečnostné systémy pre bezpečnosť cestnej premávky. Na nebezpečných miestach už môžu byť informácie o v eh, danej situácii eh, na takomto eh, krízovom mieste a môžu sa pri plánovaní použiť. V ďalšej verzii môžu potom komunikovať navzájom vozidla a môžu sa informovať o toku dopravy, priechodnosti dopravy, vozidlo od vozidla, aby mohli včasne reagovať celkovom pohľade teda tu máme množstvo aplikácií, rôznych systémov, ktoré vzájomne komunikujú, rôzne e, objekty, ktoré vzájomne komunikujú, či už sú to navigačné systémy vo vozidlách, alebo informačný systém verejných dopravných podnikov, alebo komunikácia medzi vozidlami. Čiže množstvo rôznych systémov a objektov, ktoré sú vzájomne prepojené a celkovo potom prispievajú e, k zlepšeniu infraštruktúry. To je teda jeden príklad e, internet vecí, ďalej sú to potom inteligentné prístroje, inteligentné energetické systémy a tak ďalej. Pokiaľ ide o ochranu údajov, máme tu množstvo základných e, princípov, ktorý, ktoré tieto aplikácie musia vyriešiť, rovnako celý internet vecí. Poprvé, e, internet vecí už svojou povahou obsahuje množstvo dát, zbiera dáta, vyhodnocuje ich a z týchto informácií sa generujú potom nové informácie, ktoré sa dajú využiť na to, aby sme efektívne e, pracovali a lepšie riešili veci. Množstvo údajov teda, ktoré sa zbierajú a vyhodnocujú a toto prebieha e, zo strany rôznych systémov. Nede o jeden veľký systém, ale množstvo malých e, vzájomne e, komunikujúcich systémov. Tieto dáta sa spracovávajú, napríklad dáta o danom mieste, pozičné, lokalizačné miesta, ale aj cintlivé informácie, ako napríklad zdravotné informácie o zdraví občanov. A tu si treba klásť aj otázku, aký je právny základ pre takéto systémy v zásade máme v, ochrane, v oblasti ochrany údajov tri možnosti e, spracovania dát a v tej súvislosti právo. Na, na jednej strane je to príkaz zo strany zákona, po druhé je to zmluvné, e, sú to zmluvné väzby medzi osobami, ktorých dáta sa spracovávajú a medzi spracovávateľmi dát. A po tretie je to dobrovoľný súhlas danej osoby. U systémov, ktoré pracujú v pozadí a sú neviditeľné a sú zakomponované do infraštruktúry, sa ťažko rozpoznáva, či tam vôbec existuje informačný systém a ak áno, kto ho prevádzkuje a kto sú všetci prevádzkovateľia, ktorí spolupracujú. Potrebujeme teda aj dobrý základ preto, aby sme vedeli, aké informácie treba spracovávať a na akom právnom základe, keď na základe množstva dát e, existuje vlastne veľký potenciál zneužitia dát. A to nás privádza aj k otázke, ako, kto je spracovateľ e, dát a kto je zodpovedný orgán. Pri spracovaní dát ide vždy o ten vzťah medzi e, osoby, medzi osobou, ktorej dáta sa spracovávajú a tými spracovávateľmi, ktorí to, ktorí to dávajú ako pokyn a potom e, orgánmi, ktoré tie dáta spracovávajú. Musí tu byť možné, aby táto osoba mohla si uplatňovať svoje e, práva, aby mala informácie o tom, ktoré dáta sa o nej spracovávajú, kto, kto tieto údaje ďalej dostal. Musíme vedieť, kto je to miesto, ktoré spracováva tieto údaje, kto dostal tieto údaje, na koho sa môžem obrátiť, e, ak si chcem uplatniť svoje práva. Toto si vyžaduje osobitnú pozornosť, pretože práve to, že sú tieto systémy latentne v pozadí, musíme vôbec vedieť, že vôbec existujú. Potrebujeme, pokiaľ ide o jednotlivcov, mať možnosť kontrolovať nad týmito, tieto systémy a slobodne sa rozhodovať, či sa chceme zúčastňovať takéhoto systému alebo nie. A tiež musíme mať právo e, odpojiť sa od takéhoto systému a mať právo mlčať, nedať informácie čipom a Eh, odpojiť sa. Musíme eh, tieto údaje eh, striktne obmedzovať, minimalizovať, o tom som už hovoril, a tiež potrebujeme oveľa lepšie, lepšiu implementáciu práv ochrany osobných údajov. Potrebujeme lepšie orgány dozoru nad ochranou údajov, tie musia mať aj dobré finančné a personálne vybavenie, aby svoje úlohy dokázali vykonávať a na školách a univerzitách potrebujeme lepšie vzdelávanie o ochrane údajov a aj na medzinárodnej úrovni, e, a tu je na mieste aj úloha Európskeho parlamentu, musíme do, e, presadzovať harmonizáciu och, e, práva ochrany osobných údajov na úrovni EÚ. Musí tu byť možnosť výmeny údajov, aby tieto systémy boli obmedzované a ten tok dát bol prerušovaný pokiaľ ide o globálny pohľad, potrebujeme mať určité medzinárodné štandardy. Aj tu Európsky parlament zohráva svoju úlohu. E, na záver možno povedať, je tu množstvo systémov, ktoré fungujú na, na báze internetu veci. Musíme mať kontrolu nad systémami, musíme mať na, e, na pamäti uh, súkromné osoby, musíme minimovať dáta a ich účely a musíme mať posilnené orgány ochrany osobných údajov. Moja organizácia ANEK, BIEK a EDRI spolupracuje aj s Európskou komisiou a našim cieľom je urobiť z internetu veci internet pre ľudí. Ďakujem. Ďakujeme a ďalším rečníkom je doktor Miloš Svoboda ako odborník a e, stručný spravodaj.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 zwei, drei Minuten. Some technical problems. Technické problémy, potrebujeme zo pár minút. Okay, thank you very much. Um, ich möchte einen sehr kurzen Überblick. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel krátko poinformovať o téme RFID, a kde ide o tému identifikácie. Ako sme už dnes, dnes videli, alebo keď, si, keď sa pozrieme do budúcnosti, tak vidíme, že bude čoraz dôležitejšie to, že budú musieť jednotlivé zariadenia medzi sebou komunikovať. Máme dnes na svete viac ako 5, miliónov, 5 miliard ľudí, ktorí sa musia identifikovať v, v rámci procesov v súkromí alebo v práci. Dnes už máme stovky miliónov systémov, ktoré sú prepojené, ktoré spolu komunikujú. Keď si pozrieme inteligentné siete, tak vidíme, že táto komunikácia je dôležitá pre zabezpečenie našej infraštruktúry a preto je dôležité, aby mo- sme mohli dôverovať tejto komunikácii a aby sme aby bola za, zaručená jej spolahlivosť. Čo je na to nevyhnutné? Presentation. The first slide is, is, is fast die gleiche gewesen. Also No, tak už mám tu správnu prezentáciu, keď prvá stránka bola skoro tá istá. Takže to, čo potrebujeme, je bezpečnosť, v angličtine security, nie safety. A na to, aby sme to zabezpečili, potrebujeme štyri veci. Dôvernosť, integritu, preukazateľnosť a dôležitá je autentifikácia. A tu by som sa chcel zamerať na jeden bod, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý. Keď dnes chcete niečo autentifikovať, tak to znamená, že niekoho rozpoznáte, identifikujete, ale nie je ešte zabezpečené to, že je to skutočne originál. Čo sa týka originality, a na to, aby ste ju mohli dokázať, na to potrebujete autentifikáciu. A toto je vlastne výzva, ktorá je čoraz väčšia, lebo keď miliardy ľudia zariadení musí spolu komunikovať, niekedy neviete, s akým, akou času zariadenia komunikujete. Je tu jedna metóda, ktorá je väčšine ľudí známa. Je tu čip s RFID technológiou a to, čo sa dnes využíva v logistike, je to, že prostredníctvom tohoto môžeme identifikovať produkt. Otázka, ktorá tu vyplýva, či to môžeme dôverovať, a či v konečnom dôsledku do, môžem dokázať autentitu toho produktu. Preto si pozrime, ako dnes funguje bežný RFID čip. V konečnom dôsledku tam ide o čítačku, ktorá si vyžiada od čipu identifikačné číslo, potom sa to číslo preverí a takto môžem niečo identifikovať. Takto môžem zistiť, o aký produkt v skutočnosti ide. Čo sa týka autentifikácie, tak to je pomerne neistá vec. Prečo? Lebo je tam určitá pravdepodobnosť, že bude v blízkosti druhý, druhá čítačka a že toto identifikačné číslo sa, bude, sa skopíruje alebo sa identifikuje a potom, keďže RFID čip je ľahko prístupný, tak je možné prepísať toto číslo na iný čip a takýmto spôsobom vznikne mnoho klonov. To znamená, že z technického hľadiska je to veľmi jednoduchá vec a preto dnes bežný čip RFID nemôže vykonávať identifikáciu. Väčšina expertov si to uvedomuje, ale vlastne RFID čip nie je nič iné ako, ako z RND, je možné si ukladať informácie a je možné je možné na to zapísať údaje. To znamená, to, čo potrebujete, je kryptografia a myslím si, že všetci poznáte to, ako to funguje. Pe- váš počítač pozná heslo, vy poznáte to heslo, ak si vymeníte to hesla, tak sa môžete identifikovať, autentifikovať voči vášmu počítaču. To je tzv. symetrická autentifikácia. a myslím si, že to je asi všetkým známe. To, čo je tu zložité, alebo ten problém v praxi, ten spočíva v následovnom. Ak chceme umožniť, aby čo najviac ľudí sa mohlo autentifikovať, tak to znamená, že včítač, čítačky musí obsahovať túto tajnú informáciu. A to je samozrejme ideálna príležitosť pre hakerov, ktorí sa budú snažiť získať moc nad týmito či- čítačkami alebo zabezpečiť tieto čítačky a získať tieto tajné informácie, ktoré sa tam vymeniajú, Bude sa snažiť získať tieto informácie a potom neautorizovanie to bude chcieť využiť na inom čipe. To znamená, že ten symetrický prístup pre kryptografiu je síce na jednej strane veľmi bezpečný, ale na druhej strane to nie je veľmi praktické, lebo každý, každý, každá čítačka musí fyzicky chránená a je nutné zabezpečiť to, aby sa e, bezpečným spôsobom dostávali tieto tajné informácie do, do čítačky. A v praxi by to nebolo asi možné. Teraz sa pokúsim vysvetliť niečo, čo nie je ľahko pochopiteľné pre bežných ľudí, dokonca niektorý, niektorým expertom to nie je jasné. Existuje asymetrický prístup kryptografii, ktorý má extrémne výhody porovnaní s inými postupmi, ktoré sú dnes k dispozícii. Celé to funguje tak, že na vašom počítači nemáte nič tajné, žiadnu tajnú informáciu, máte tzv. verejný kľúč a tento verejný kľúč umožní položiť čipu otázku. Je to určitá otázka, ktorú on nemôže zodpovedať a ktoré možno zodpovedať iba tak, že ak máte túto tajnú informáciu, to znamená, tento RFID čip, ten tam má túto tajnú informáciu, to je ten červený kľúč a na základe toho vie vypočítať tú príslušnú odpoveď. Ak túto tajnú informáciu nemá, tak je to pre ňo zložité a preniesie túto odpoveď na, späť na ten osobný počítač. A keď ten sa dozvie túto odpoveď, tak má možnosť to pomerne ľahko overiť. Sám by to nevedel vypočítať, ale ak pozná odpoveď, vie ľahko zistiť, či to je tá správna odpoveď. Tá obrovská vec v porovnaní so symetrickou kryptografiou spočíva v tom, že v tej čítačke nepotrebujete žiadnu tajnú informáciu, potom je to ešte ďalšia výhoda, ktorá spočíva v tom, že síce tú komunikáciu môžete vyvolať, respektíve si môžete, môžete ju kvázi odpočúvať, ale vám to veľmi nepomôže, lebo vlastne iba kladete otázku a ako odpoveď nedoz, sa nedozviete tú tajnú informáciu, ale iba odpoveď, ktorá sa vypočíta na základe toho, tej tajnej informácie. Potom máte um, ľubovoľný počet možností položiť ďalšiu otázku. To znamená, že ak aj si vypočujete otázku, tak, eh, tak čítačka položí ďalšiu otázku a keď si položíte, koľko je tam možností, položiť otázku môže byť 160, 200, to znamená, že je to skutočne veľmi veľa. Takže tých otázok je veľmi veľký počet, počet a takto máte dvojitú istotu, že na jednej strane nepotrebujete žiadnu tajnú informáciu vo vašom počítači, na druhej strane komunikácia nemôže byť odpočúvaná, respektíve ak by bola, tak táto informácia nikomu nepomôže, lebo na budúce sa položí ďalšia otázka a odpoveď bude zase iná. To je ten tzv. asymetrický prístup. A z nášho pohľadu je to ten prístup, ktorý umožní, že RFID čipy sú bezpečné. Prečo? Lebo v budúcnosti každý telefón, ako ja ho mám v ruke, umožní aj to, umožní komunikovať a bez tej tajnej informácie môžete zistiť, či RFID čip a ten produkt, ktorý je ním označený, je autentický. Je tam extrémne vysoká bezpečnosť. Tá bezpečnosť spočíva v tom, že ten tajný kľúč je na tom RFID čipe a ak by ste sa snažili získať tú tajnú, informáciu na tom čipe, tak by, tak by vás to stálo asi pol milióna eur. To, čo by ste ale tým získali, to ešte neznamená, že ste sa dostali do tej infraštruktúry, ale vy ste eh, de- dešifrovali jeden kód a ostatné kódy sú aj naďalej na tom čipe bezpečné. V porovnaní s symetrickou kryptografiou, ak raz získate ten kľúč, tak vlastne máte prístup k celej infraštruktúre. Takže to je určitý prístup, ktorý umožní autentifikáciu jednoduchým spôsobom a okrem toho je to aj cenovo veľmi výhodné. Otázka, ktorá tu vyplýva, či takýto čip je už v dispozícii ako galvanický čip je k dispozícii. Sú tu určití poskytovateľia. A tuto sú určité, máme určité technické parametre, ako to funguje, ale žiaľ, ešte nie je to sériová výroba. To súvisí s tým, že každý, kto dnes vykonáva identifikáciu a kto vykonáva autentifikáciu, teda keď chcete zistiť, či ten, čo, či ten dielec je originálny, to dnes veľmi nikoho nezaujíma, lebo je ten originálny dielec trochu drahší, preto my chceme teraz apelovať na komisiu alebo aj na Európsky parlament. Bezpečnosť, security môže byť garantovaná iba vtedy, ak bude k dispozícii príslušný regulár, regula, regulačný rámec. To znamená, že musíme vedieť, aké technológie sú k dispozícii, musia byť tie technológie cenovo prístupné a ak to bude k dispozícii. Vy máte možnosť to zapracovať do príslušných smerníc a takýmto spôsobom by každý občan budúcnosti mohol preukázať, či farmaceutický produkt je skutočne originálnym produktom. A to bola teda prozba z našej strany na vás, aby ste sa zamýšľali takým spôsobom. Herzlichen Dank für Ihre Auskünfte. Wir haben jetzt Ďakujem pekne za tieto informácie. Teraz sa už hlasia do diskusie kolegovia. Kolega Lamberts bude prvý. A ma, pán Tinius, spravodajca, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem E, za to, že ste mi dali slovo ako prvému, pretože sa budem musieť e, presunúť na iný výbor, kde som spravodajcom a spolupredsedom. V prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi e, stručnú, ale skutočne zásadnú správu. Obsahuje všetky dôležité prvky. Podľa nás technológia RFID a internet, internet veci, to sú technológie, ktoré umožňujú znížiť energetickú E, zvýšiť energetickú účinnosť a takisto pomáhajú bojovať proti falšovaniu. Toto je oblasť, kde je možné posilniť schopnosť našej spoločnosti žiť vo svojom tzv. fyzickom prostredí. Čiže my to vítame a skutočne kľúčovou otázkou je viera a dôvera našich občanov v tieto technológie. Ako e, spravodajca správne poznamenal, ide o tichý také pomerne diskrétne e, prvky tohto systému a stále môžete mať e, pocit, že na vás dohliada veľký brat. Ale toto nie je e, dôvod na to, aby sme túto technológiu neuvádzali. Skôr ide o to, aby sa vyriešili tieto veci, aby sme mohli urychliť jej implementáciu. Preto považujeme E, túto správu za e, dobrú. Myslíme si, že tých kľúčových pozmeňujúcich návrhov by nemalo byť veľmi veľa, ale ak chceme urychliť e, príjmanie týchto technológií, je potrebné postarať sa o e, ochranu súkromia jednej strany a na druhej strane e, presadzovať záujmy tých, čo chcú tieto technológie uplatňovať. Čiže je potrebné nájsť túto rovnováhu, ale myslím si, že tu ide skôr o otázku formy než podstaty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ďalší pani Kolárska Bobinská. Nech sa páči. Ďakujem e, bardzo. Ja jestem... Ďakujem veľmi pekne. E, ja... Som tieňovou spravodajkyňou EPP, pokiaľ ide o tieto informácie a túto správu. Chcem sa srdečne poďakovať za veľkú prácu, ktorú ste odviedli pri uh, prostredkovaní týchto informácií. Mám však určité zásadné problémy s touto témou, a to poprvé, a bolo to tu už povedané našimi kolegami, že internet veci nie je len technickou e, vymoženosťou, nie je to len technická, technický e, výrobok, ktorý by spájal veci do siete, internet veci, rovnako ako komisia hovorí vo svojich informáciách, je novou paradigmou. A vy hovoríte skôr o e, zariadení, ktorá by, má, ktorá by mala v budúcnosti re, konšt, re, reštrukturalizovať naš, našu formu života. Hoci e, komisia to takto aj avizuje a že to má e, veľké dosahy, tak sa predovšetkým koncentrujeme na dve veci. Na technológiu a také hodnoty ako súkromná sféra a veci, ktoré, ktoré by tu mohli utrpieť. V mojich doplneniach k tejto správe by som sa chcel koncentrovať skôr na to, čo mi tu chýba, chcela koncentrovať na to, čo mi tu chýba. Zmeny životného štýlu celej spoločnosti. Ak takýto nový e, produkt vznikne. Dve poznámky. Myslím si, že informácie komisie aj správa sú veľmi optimistické. Vidíme tu určitú inováciu, určitú zmenu v zmysle technológií veľmi e, dôležitá a zaujímavá zmena pre zdravie, pre dopravu. Nemyslíme tu však na negatívne dopady tej, toho použitia a na to ale myslieť treba, pretože týmto týmto veciam možno už dnes pred, e, predchádzať. Poprvé, keď spoločenské a keď hovoríme o spoločenských a kultúrnych e, dopadoch, tak možno povedať, že už dnes tu máme určitú diferencovanosť v európskych krajinách, v regiónoch, keď ide o prístup a použitie digitálnej agendy. Prístup k počítačom. A tieto rozdiely celkom jasne v Európe možno badať. Veľké sú aj v rozdieli, pokiaľ ide o scho e, schopnosti, zručnosti pre osoby, ktoré sú staršie, nie sú dobre e, vzdelané, e, majú horšie výsledky. Nedarí sa im pracovať s počítačmi. A internet veci je takou komplikovanou sieťou, že táto medzera sa bude ešte rozširovať. Prigotovať také politiky. E, veľmi rýchlo treba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 teda ten spoločenský faktor. No a druhá vec, vzdelávanie. Myslím si, že v správe a v informáciách komisie e, minim, sa minimálne zdôrazňuje to, čo tu spomenuli kolegovia, to znamená potrebu vzdelávania, príprava vzdelávania a uspôsobenie vzdelávania na nové požiadavky, nové podmienky. To musíme zaviesť v tejto správe. Ja sa o to budem každopádne usilovať, predložiť v tejto tomto smere pozmeňujúce návrhy. No a tretia vec. Možno, že primálo hovoríme o možných e, chybách a zneužívaní. Ak je určitá sieť komplikovaná, tak každá chyba vedie potenciálne k nevypočítateľných, nepredpokladateľných spoločenských dopadoch. a následky sú u menších jednotiek samozrejme menšie a to treba zohľadniť. Naši odborníci tu hovorili aj o potenciálnom zneužívaní. Pri sieťach je to samozrejme ľahšie a preto túto, tejto otázke treba venovať väčšiu pozornosť. Musíme teda komisiu prosiť o to, aby e, určité akčné plány a politiky pripravovala, aby internet veci pripravovala, keď si myslíme, že tieto civilizačné e, táto civilizačná zmena má nastať. No a záverom snáď v správe a v informáciách hovoríme o ochrane súkromnej sféry a myslím si, že to by bolo treba ešte rozšíriť. Ide tu o základné hodnoty, nejde tu len o súkromnú sféru, ktorá je tu ohrozená alebo mohla by byť ohrozená. Ide tu o to, že fungovanie celého systému bude chránené v zmysle takýchto hodnot, takých hodnot, ako je transparentnosť, najrôznejšie slobody, slobody e, sa stiahnuť. E, takže Nemôžeme tu hovoriť len o ochrane súkromnej sféry, ale aj o iných hodnotách. Ďakujem. Teraz pán Tošenovský ako tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Ako tieňový eh, spravodajca eh, by som sa takisto chcel poďakovať pani spravodajkyni za veľmi dobrú správu ktorá podľa môjho názoru v správnom čase vystihuje to, kedy je potrebné otvoriť diskusiu o takým, takomto novom fenoméne, ktorý sa objavuje v technológiách bez ohľadu, ako ich označujeme, či e, internet veci alebo technologické prepojenie viacerých vecí. Som presvedčený o tom, že v dvoch oblastiach, tak ako na to poukázali moji predrečníci, je potrebné udržať poprvé e, mieru legislatívnych pravidiel ochrany údajov, ochrany osobných údajov a na druhej strane, aby sme nadmernou legislatívou či nadmernými právnymi predpismi neskomplikovali ďalší vývoj tohto veľmi podnetného technologického zariadenia, ktoré by mohlo mať e, veľký prínos. Na druhej strane by sme mali rozhodne veľmi dbať o to, aby nedošlo k porušeniu osobnej integrity a aby tu nebol prílišný dosah na ochranu osobných údajov, čo tieto e, systémy skutočne by mohli umožniť a preto by sme si mali dávať veľký pozor na to, aby tu skutočne nevznikol jeden veľký brat, kde by sme v konečnom dôsledku e, dospeli k tomu, že každý by mal v uchu nejak nejaký identifikačný e, systém a dostali by sme sa do situácie, ktorej sa chceme vyhnúť. Považujem túto správu za veľmi dôležitú pre našu dobu a preto očakávam pripomienky skôr vecnej povahy, aby sme tú legislatívu naozaj neprehnali, aby sme nezabránili ďalšiemu zaujímavému vývoju týchto technológií. A na druhej strane, aby sa to neuberalo smerom, ktorý by nebol veľmi príjemný, ako o tom hovorili predrečníci. Ďakujem pani spravodajkyni za veľmi dobrý prístup, ako aj za dôležitý obsah, ktorý máme pred sebou. Ďakujem pekne. Ako ďalší vystupí pán Enču. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc doamnei... Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi v prvom rade poďakovať sa spravodajkyni za vynikajúcu prácu pri zostavovaní tejto správy. Chcel by som sa poďakovať aj obidvom expertom. Myslím si, že sa im vo svojich prezentáciách podarilo poskytnúť niektoré odpovede. Odpovede práve na tie otázky, ktoré by sme tu dnes chceli položiť. Internet veci je nesporne e, dôležitý z hľadiska sveta zajtrajška v tom, že prináša všetky technologické prostriedky, ktoré sú k dispozícii ľudstvu a zároveň treba prihliadnúť na potrebu pochopiť to, že ak chceme obstať v zahraničnej konkurencii, musíme takéto opatrenia implementovať čo najskôr, aby sme opätovne nezaostali. Ako povedala pani spravodajkyňa, ako e, o tom hovorili aj ďalší, je tu istý negatívny dosah týchto nových techn- tejto novej technológie. Pán Svoboda E, sľubuje, že technológia RFID, nie je ohrozujúca, ale ja si myslím, ako sa opakovane dokázalo, že každá technológia, ktorá by nás mala chrániť, je zraniteľná. Je zraniteľná a môže sa vyvinúť do nejakej superiacej technológie, ktorá by mohla spôsobiť veľmi nepríjemné veci. Preto musí komisia naďalej veľmi úzkostlivo dbať o to, aby sa zabezpečilo právo na ochranu súkromia všetkých spotrebiteľov. Komisia musí zostať v neprestajnom kontakte s pracovnou skupinou na ochranu osobných údajov a e, tak ako sa hovorí v jej oznámení, by sme mali túto technológiu zavádzať len tam, kde je to potrebné. E, takisto v rámci týchto technológií treba hovoriť o charakteristikách a e, o konkrétnych e, predmetov, o, o vecí, čo znamená, že e, je možné v podstate v každom danom čase vysielať údaje týkajúce sa miesta, kde sa daná osoba osoba nachádza a podobne, čo by mohlo narúšať jej život. Takže okrem práva e, zostať mlčať, respektíve nezapojiť sa do systému, systémy umožňujúce sledovateľnosť by sa mali uplatňovať len na požiadanie jedincov a nie ako štandardný postup. Mám tu na mysli mobilné telefóny, auta, PCčka a podobne. Takže internet veci je to koncept, ktorý je zakorenený v prítomnosti, veľmi silne závisí od toho, čo sa deje dnes, ale bude veľmi silne závisieť aj od deregulácie, na ktorej v súčasnosti pracujeme. To všetko treba brať do úvahy v prospech našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolega Cukalas.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 E, ďakujem, e, pán predseda. Myslím si, že e, táto správa je veľmi dôležitá, najmä pokiaľ ide o jej obsah a o jej kombináciu s bodom 8, o ktorom budeme hovoriť neskôr, ktorý sa týka riadenia správy internetu. Nemôžeme zabúdať ani na správu týkajúcu sa ochrany duševného vlastníctva. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za jej projekt a rovnako ďakujem aj obidvom expertom, ktorí nám umožnili lepšie pochopiť niektoré aspekty, eh, o ktorých som si už doteraz kladol otázky. Pán hm, predseda, niekedy sa hovorí, že ak pozvete k sebe na navštevu čerta, tak e, musíte tancovať jeho tanec. A keď hovoríme o týchto technológiách, ktoré už poznáme dlhší čas pod iným menom, ako je Ambient Intelligence, teraz tomu hovoríme um, internet veci, tak je jasné, že ide tu skôr o internet ľudí. E, ja sa obávam, že tu nejde iba o tie veci, o ktorých tu dnes hovoríme v súvislosti so súkromným životom občanom, občanov. Ide tu totiž aj o veci súvisiace so štrukturalizáciou v spoločnosti. Čo tým chcem povedať? Uh, ja e, sám som často hovoril o Orvelovi, ale asi pred 20 rokmi e, e, vzniklo jedno mesto, bolo to jedno dielo o dvoch mestách, mesto, bolo sa to mesto pod kontrolou alebo transparentnosťou technológií. Myslím si, že je potrebné, aby e, sme vyjadrili aj isté skeptické názory týkajúce sa možnosti ovplyvniť súkromný život ľudí, ale aj štrukturalizáciu politického systému. Ja by som to chcel vysvetliť. Režimy sa menia, ale technológia zostáva. Po druhé, technológia a etika E, to e, niekedy nie je v súlade s využívaním vecí. Keď sa pozrieme napríklad na východ, vedci e, sa nepozerajú jednotným spôsobom na spôsob, akým vlády či štáty riešia e, technológie e, na východe, lebo u nás niekedy z toho vstávajú vlasy na hlave. A zavadzanie čipov napríklad do pasov občanov, to je ďalšia vec. Keď hovoríme o boji, e, v súvislosti s ochranou súkromných osobných údajov kladieme si otázku, či v, vo všetkých krajinách občania presne vedia, čo vlastne pokrývajú tieto informačné systémy, respektíve čipy, ktoré obsahujú ich pasy. Nikto nepovie presne, čo tieto čipy vlastne obsahujú. A preto z tohto hľadiska, hoci správe našej spravodajkyne sa pripisuje veľký význam ekonomickej a technologickej dimenzii internetu vecí. Predsa si myslím, že e, správa trocha povrchne prechádza cez bod 2, kde sa E, hovorí o tom, čo komisia robí v oblasti ochrany osobných údajov a správy a riadenia internetu. Ja si myslím, že z technického aj právneho hľadiska komisia e, zabúda venovať pozornosť tejto otázke. A toto nie je nejaká otázka jednotlivcov, to je otázka spojená so štrukturalizáciou štátu. To je to, čomu sa hovorí ambient intelligence, eh, ktorá ovplyvní život aj štruktúru života jednotlivcov. A ja si uvedomujem, že je potrebné, aby technológia napredovala ďalej. Ja nie som ani pripravený, ani nemám záujem e, zapájať sa do e, rozhodnutí, ktoré by nejakým spôsobom zamedzili ďalší vývoj v tejto oblasti. Ďakujem. Gracias, eh, presidente. Pani del Castillo. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť veľmi stručne. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni za uh, správu, ktorú nám predložila na túto rozpravu. Myslím si, že je to veľmi obširná a zásadná správa. A som vďačná aj za e, vystúpenia expertov, ktorí sa zamerali na niektoré kľúčové oblasti internetu vecí. Chcela by som sa s vami podeliť o pár myšlienok. E, tá správa zrejme zaznamená isté zmeny v patričnom čase. A určite je tu niekoľko vecí, ktoré by bolo potrebné preformulovať, ale myslím si, že treba pritom prihliadať na niekoľko vecí. Poprvé, myslím si, že táto správa musí byť prepojená s celkovou digitálnou stratégiou ktorú posudzujeme nielen v parlamente, ale v rámci všetkých európskych inštitúcií. E, digitálna agenda, o ktorej budeme hlasovať zajtra, ako viete, e, je Takisto bude predmetom správy o digitálnej agende a správa, e, rada sa jej takisto venuje, čiže tento celkový kontext treba brať takisto do ovahy. Ďalej je tu potreba poskytnúť e, podporu zámeru komisie naďalej monitorovať a vyhodnocovať potrebu ďalšej harmonizácie celého tohto širokého súboru e, otázok. A pokiaľ ide o internet veci, zdá sa mi, že by sme bez ohľadu na to, čo sa stane, zdôrazniť niektoré východiskové body pre implementáciu. Je potrebné urýchlenie transponovať všetky ustanovenia rámcovej smernice o spektre Myslím si, že toto je kľúčový prvok celého telekomunikačného balíčka. Čiže prvá vec, ktorú musíme urobiť, je zabezpečiť e, transpozíciu celého obsahu rámcovej smernice. A ďalej je potrebné prihliadať na potrebu vypracovať pravidlá ochrany súkromia a údajov. Myslím si, že tu by sa mala tá kontrola sprísniť. A zároveň by som chcela odkázať na smernicu o ochrane osobných údajov a na e, digitálnu smernicu. Myslím si, že je veľmi dôležité na to uviesť odkaz. Ďalšia vec je potrebné naďalej poskytovať finančné prostriedky na výskum tejto oblasti v rámci 7. rámcového programu. A myslím si, že by sme tu mali e, vychádzať z toho, že nemáme len pokračovať v už rozbehnutých veciach, ale treba venovať osobitnú pozornosť e, programom IKT, E, s tým, ako ovplyvňujú celú spoločnosť a rozhodne aj ekonomiku. My teda nechceme len kontinuitu, potrebujeme zintenzívniť svoje úsilie. Čiže ak sa z tohto pohľadu pozeráme na digitálnu agendu, je tu celý rad návrhov, ktoré predpokladajú výrazné zvýšenie rozpočtových prostriedkov venovaných na informačné a, a komunikačné technológie v rámci 7. rámcového programu. Ďalej sa tu hovorí aj o problémoch spojených s byrokraciou v súvislosti s možnosťami tohto 7. rámcového programu. Malé a stredné podniky tu majú isté problémy a to, treba tomu takisto venovať pozornosť. A napokon je tu jeden bod, ktorý je podľa mňa dosť dôležitý. Uvádza sa tu odkaz na úlohu miest, ktoré predstavujú prostredie zohrávajúce kľúčovú úlohu. Zdá sa mi však, že Práve tak, ako sa to deje v súvislosti s, so správou digitálnej agendo, agende alebo inými správami, tá myšlienka osvojenia si e, celého tohoto hlavného prúdu digitálneho vývoja e, v rôznych pravidiel a akcií je potrebné, aby toto osvojenie si tohto, týchto technológií sa rozšírilo aj na mesta. V európskom kontexte národné orgány, regionálne orgány, miestne zastupiteľstva, tieto všetky by si mali osvojiť toto úsilie, čiže všetky zainteresované strany by mali byť do toho zapojené. Ak teda chceme e, prísť s nejakým stimulom, všetky sektory, ktoré tu e, zohrávajú istú úlohu alebo majú tu nejaké záujmy, by mali byť zapojené a myslím si, že by sme o tom mali takisto hovoriť a nemali by sme hovoriť iba o mestách. E, chcela by som sa ešte raz poďakovať pani spravodajkyni záverom na, za jej prácu a pokračujeme ďalej. Pán Udi. Ďakujem, pán predseda. Ja by som e, takisto chcel zablahoželať pani spravodajkyni, ako aj tieňovým spravodajcom skupiny ako aj expertom. expertom. Keď som počúval e, vystúpenia expertov, e, boli to zaujímavé vystúpenia, ale ako povedal kolega, predsa tu vznikajú isté obavy a chcel by som e, vyjadriť predovšetkým to, že v súvislosti s bodom číslo 8 dochádza k istému vývoju, kde je potrebné zabezpečiť bezpečné fungovanie všetkých týchto zariadení. Ale mám otázku, čo sa stane, keď zlyhajú, keď dôjde k poruche a dôjde k silnému narušeniu v planetárnych či európskych rozmeroch a môžu e, tieto porušenia e, narušiť fungovanie miest, štátov a e, to všetko sa, to, to sa týka všetkých tzv. inteligentných e, vecí. Čiže teraz sa tu otvárajú otázky. Poprvé, zodpovednosť. Kto je zodpovedný? A keď je určená zodpovednosť, je potrebné zabezpečiť vysledovateľnosť informácií a je potrebné vidieť, odkiaľ a kam idú všetky tieto informácie. Je to dôležité z toho dôvodu, aby sme mohli E, zabezpečiť záujmy Európanov, ale na druhej strane treba zamedziť aj falšovaniu a e, podvodom v týchto oblastiach. Čiže my s tým súhlasíme, ale máme isté obavy ktoré by mali rozptýliť e, verejné orgány a nie ako to robia Američania, že to zverujú e, súkromným e, orgánom či organizáciám, ako to robí napríklad kalifornské právo, ktoré to zveruje súkromnej spoločnosti. Čiže je potrebné, aby sme my zabezpečili dohľad nad ochranou záujmov našich spoluobčanov. Ďakujem. Ďakujem. Ako posledný bude mať slovo zástupca e, komisie, pán Kuje. Monsieur le Président, merci beaucoup. Um... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani spravodajkyni za, e, ďakujem vám za vašu obrovskú prácu a správu. A vážení členovia parlamentu, ďakujem vám za vaše komentáre, ktoré e, idú v smere oznámenia, ktoré sme v júni minulého roka uverejnili. Ďakujem aj pánom expertom za ich e, príspevky. Ja teraz e, E, vystupujem v kontexte, ktorý tu e, nastolili moji predrečníci. Skutočne je potrebné poukázať na veci, ktoré považujeme za dôležité. A síce, že internet veci a identifikácia prostredstvom radiofrekvencií. RFID to je osobitná technológia, zatiaľ čo internet veci pokrýva všetky technológie. Eh, senzory existujúcich systémov, aké máme v tejto sále, alebo eh, elektrické eh, obvody, ktoré pokrývajú celé územia, alebo dajme tomu moderné parkovacie systémy, aké poznáme z Bruselu. Toto sú všetko veci, ktoré súvisia s internetom veci. Sú to však systémy, ktoré nevyužívajú RFID. RFID je dôležitá technológia pre EU Európu. V súčasnosti v Európe máme zhruba dva čipy na jedného obyvateľa a priemysel v tejto oblasti je takisto veľmi dôležitý, ale nie je to RFID, nie je to isté ako internet veci. Pre obidve tieto oblasti je potrebné vypracovať osobitnú politiku. Chcel by som e, vás upozorniť na dva aspekty oznámenia, ktoré považujeme za zvlášť dôležité. Prvý sa týka riadenia správy internetu vecí. Ak internet, tak ako ho dnes poznáme, predstavuje výzvu aj naďalej, pokiaľ ide o zvrchovanosť štátov na celej planete, samozrejme mám tu na mysli bod 8, kde sa hovorí o International Governance Forum, o ktorom sa tu už viackrát dnes dopoludnia hovorilo. E, predstavte si, aká široká bude tá diskusia, keď e, tento internet veci bude e, ešte širšie pokrývať náš osobný život. A pokiaľ ide o povinnosť verejných orgánov v Európe na všetkých stupňoch, tu takisto treba venovať pozornosť internetovej veci. A takisto eh, by som chcel hovoriť o otázke, ktorú položila pani Krompak, a ktorá sa týka predovšetkým ochrany osobných údajov. Je však dôležité, aby sme si kladli aj iné otázky, otázky týkajúce sa tohto riadenia správy ešte predtým, než bude táto technológia eh, široko uplatňovaná a zrelá. E, je potrebné, aby sme neboli postavení pred hotovú vec. Kto bude kontrolovať internet veci? Kto bude e, podpisovať identifikačné e, povely? akú úlohu tu zohrajú verejné orgány. Toto sú niektoré otázky, ktoré si musíme položiť. Je ich aj oveľa viac. Naše univerzity a výskumné ústavy už o tom, uh, už to skúmajú a je dôležité, aby naše verejné orgány uh, takisto zohrali svoju úlohu v tomto smere tak, ako to od nich očakávajú občania. Ja by som chcel prejsť druhému bodu, nechcem hovoriť podrobne zákone o ochrane osobných údajov, o tom sa tu už dostatočne hovorilo, ale chcem upozorniť iba na jeden detail. V oznámení hovoríme o práve na e, čipové ticho. E, toto právo, e, o tomto práve hovoria viacerí autory a Títo hovoria, že občania musia mať právo odpojiť sa od ich inteligentného prostredia, ak mám teda použiť tento výraz, ktorý sa tu už dnes ráno uviedol. A čiže je tu len o právo. My si myslíme, že je dôležité, aby sme tento koncept preskúmali podrobnejšie aj z hľadiska práva a technológie. Ja nemám dosť času na to, aby som podrobnejšie hovoril o ďalších eh, veciach a o akčnom pláne, o ktorom sa hovorí v našom oznámení, ale teším sa, že bol otvorený medziinštitucionálny dialog aj v oblasti internetu veci, ktorého dôkazom je naše dnešné stretnutie. Ďakujem vám a som pripravený aj na vaše otázky. Ďakujem pekne. Otázka na spravodajcu. Chcete sa vyjadriť? Bitte, dann sind Sie in der... Nech sa páči, takže máte slovo. Señor presidente, yo también quiero agradecer a los expertos, a to... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcela podekovať našim expertom, ktorí vystúpili s príspevkami, ako sa chcem podiekovať aj komisii. Spomínali sa tu viaceré úvahy a obavy, práve preto vlastne komisia pripravila to oznámenie. V súvislosti s našou správou sme chceli zdôrazniť, že pred nami je nová etapa technického vývoja. Takýmto spôsobom môžeme ovplyvniť kvalitu života, máme tu novú techniku, ktorá môže znamenať veľa pre našich občanov, ale sú tu aj určité riziká. Preto sú tu tri veľké otázky, ktoré musíme vyriešiť na to, aby to celé dobre fungovalo. A konec koncov to už povedala aj komisia. Musíme predvídať to, čo môže stať, nastať ešte predtým, ako zavedieme tú samotnú techniku. Musíme sa na to pripraviť, aby to potom prebiehalo dobre. Je nevyhnutné, aby sme spolupracovali s expertami. To sa týka tak legislatívnej práce a musíme si uvedomiť, že táto technika prináša za sebou určité problémy, ale musíme to spoločne vyriešiť. Ako všetko iné, táto technika má svoje výhody a nevýhody. A potom sa objavili určité ďalšie otázky. Informovanie, príprava, vzdelávanie, toto sa netýka iba internetu vecí, ale týka sa to všeobecných otázok e, ovládania internetu alebo riadenia. A potom samozrejme veľmi dôležitá je otázka transparentnosti. A takto musíme pristupovať celej oblasti informačných technológií. Myslím si, že je rozumné, že správa má byť vyvážená. Máme tu určitú možnosť mm, zlepšovať náš život, ale potrebujeme na to určité záruky. To znamená, že nestačí hovoriť o rizikách. Musíme to tak povedať zvývášiť. Máme tu výhody, áno, a na druhej strane sú tu určité riziká. Takže vždy pri našich úvahách musíme zhodniť obidve stránky. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v diskusii a samozrejme som veľmi rada, že vaše komentáre, ktoré ste predniesli a pozmeňujúce návrhy budem môcť zapracovať do mojej, mojej správy, čo bude určite jej obohatenie. Toto bude zároveň aj reakcia na tie úvahy, ktoré súvisia s novou érou internetu. Ďakujem pekne. Chcel by som akorát poukázať na to, že lehota pre pozmeňujúce návrhy môžete podávať do 25. marca do 12. a tým pádom sme vyriešili tento bod. Ďakujem pekne. Dámy a páni, tým pádom sa dostávame budú bodu číslo 4. S veľkou radosťou tu chcem privítať bývalého predsedu Európskeho parlamentu, pána barona Krespa, ktorý teraz pôsobí v inej funkcii. Som veľmi rád, že nás dnes budete informovať. Je tu o niečo, na čom sa pracuje v rámci španielského predsedníctva. A sme veľmi zvedaví, čo nám poviete. Samozrejme, dostali sme písomné podklady, a tým pádom môžem ukončiť úvod a dať vám slovo. Srdečne vás vítam, sme radi, že ste prišli medzi nás a sme zvedaví naše informácie. Nech sa páči. Prezident, eh, eh, eh, señorías, estimadas compañeras y compañeros, ante todo agradecer esta invitación que me permite volver a Ďakujem, pán predseda, za pozvanie, za tento úvod a vlastne sa tým vraciam domov 13 rokov som tu bol doma. Chcel by som vám v prvom rade vysvetliť prečo tvrdím, že prečo som sa minulý rok rozhodol nekandidovať do európskych volieb. Na univerzite eh, Castilien la Mancha v Tolede som prevzal katedru pre európske štúdie a mám tiež malú nadáciu pre informačnú spoločnosť. Eh, je to eh, registrovaný spolok podľa belgického práva, informačné a komunikačné otázky sú otázky budúcnosti a tie sú v centre našej činnosti. Štátny tajomník respektíve náš španielský predstaviteľ e, za predsedníctvo ma oslovil a preto teraz vediem aj pracovnú skupinu pre celý európsky priemysel e, e, k témou komunikácia a informačné technológie a podľa mňa to je veľmi zaujímavé. Výsledok prác, ktoré koordinujem, Eh, spája predstaviteľov celého priemyslu a výsledkom je tento materiál, ktorý máte k dispozícii. Por, eh, eh la sociedad de la información y del... Už dlhšiu dobu sa zaoberám informačnou spoločnosťou, už dávnejšie, predtým, než Španielsko sa stalo členom vtedajšieho Európskeho spoločenstva, eh, som mal o to veľký záujem. Bol som vtedy v španielskej vláde ministrom dopravy. My sme rokovali vtedy o vstupe do EÚ a vtedy som sa veľmi priklonil e, k informačnej spoločnosti a zriadil som, e, zriadil som prvý verejný fax. To bolo vtedy ako v Jurskom parku a vtedy Vtedy som naozaj objavil tento prístroj v Japonsku. E, e, Japonci kvôli písmu nemohli fungu- e, fungovať teda s Telexom, takisto Číňania a Európsky parlament som vtedy považoval za správny priestor, kde kde by sme svoju dôstojnosť, svoje kvality mohli zlepšiť práve prostredníctvom informačných technológií. Eh, cada uno en su divisa. Vtedy sme eh, ako poslanci museli všetko robiť eh, manuálne. Bolo to ako na trhu. Prerozdeľovali nám napríklad denné diety v obálkach a preto som naozaj sa staral o to, aby tu nefungovalo takéto zastaralé niečo, čo naozaj není v dôstojnosti Európskeho parlamentu. Predtým však všetky texty a pozmeňujúce návrhy bolo treba vytlačiť. Ale nielen my sme sa e, zlepšili a dosiahli pokrok. Keď sa pozrieme celkovo na svetovú situáciu, tak môžem len skonštatovať, že Japonsko a Spojené štáty sú na oblasti širokopásmových technológií na čele, tiež India. To je veľmoc v tejto oblasti. Está eh, también ya trabajando sobre todo en el hardware. Y al respecto les quiero... Čína e, pracuje e, hlavne s hardverom, ale chcel by som poukážať na to, že história ukázala, že existuje vzťah medzi rozvojom slobody spoločnosti a a určite sme si to všimli. Tiež kolaps, kolaps Sovietskeho zväzu. A, Pero, fin, en todo caso, en todo caso, eh, los europeos... a informačnou eh, spoločnosťou. My sme však pokročili, eh, dostali sme sa ďalej. Eh, spomeňme si tu na to, ako, ako sa mobilný trh rozvíjal, najprv Nokia. Nikto neveril, že Nokia e, je nie z Japonska, ale z Fínska. Y voy a mencionar algo que dijo en el de... A v tejto súvislosti by som chcel povedať aj čosi, čo uh, uh, som povedal aj k rozprave, k tejto správe dôležitá európska komunikačná spoločnosť, telekomunikačná spoločnosť. A tu si položte otázku, čo sa deje vo veľkých európskych telekomunikačných školách. Ide tu asi... Todo para ir a California. Esto explica... Ide tu o to, že najlepší absolventi vysokých škôl hneď idú do Kalifornie americké spoločnosti to využívajú. Využívajú internet. A my, Európania, podľa mňa musíme túto tému tiež zvažovať. ¿Qué, valor tiene este informe? Eh, en primer lugar, eh, como saben... V tejto správe um, správy, ktoré e, e, súvisia s priemyslom, vždy vyzerajú e, osobitne. Tu ide o to, Incluso este es un informe que si mira... Ide o to, že, že ak sa pozrieme na správu eh, despiadados eh, y curi... tak, uh, ide tu o, o, otázku účasti na hospodárskej súťaž, súťaži. Kto, títo účastníci si prvýkrát sadli spolu a veľký e, dôležitý prevádzkovateľia, e, známi alternatívni poskytovateľia e, kábel, satelit, e, GSM, výrobcovia, distribútory. V každom prípade všetci pochopili, že Európa musí uznať význam tej, e, a zohľadniť význam tejto technológie. To znamená celý ten, celý ten, celé to digitálne spektrum. A aby som vás nenudil, len vám dodám, že e, na prvých stranách mojej správe vidíte hneď v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine zhrnutie. A v tomto e, zhrnutí vidíte základné tézy správy. Napriek tomu zo pár vecí je spomenutia hodných Ide tu o oblasť, kde sú miliardové zisky za posledné roky a kde vzniká v Európskej únie množstvo pracovných miest. Je tu viac ako 6 miliónov pracovných miest, investície 35 miliard eur a tento priemysel prispieva aj k tomu, že klesajú emisie CO2. Keďže nepotrebujeme e, teraz už toľko dopravy, a to sa práve e, týmito technológiami deje, tak je to naozaj priemysel, alebo teda oblasť, ktorú možno označiť za ekologickú. Treba tu zvážiť tri otázky. Poprvé, Druhá komisia pána Barosa e, pridelila alebo zriadila nový rezort pre digitálnu problematiku. Ďalej tu máme e, projekt Európa 2020 a potom je to ešte tretia vec. Finančné výhľady sa prepracujú a to bude mať obrovský dopad. A tu treba povedať ešte ďalšiu poznámku. Pracovná skupina o budúcnosti EÚ vedená Filipe Gonzálesom, bývalým premiérom Španielska, pracuje a tá má veľký záujem o túto správu. No a ešte jeden oznam. Pred dvoma týždňami sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie pod vedením dvoch e, špeciálnych skupín, think tankov, ktoré e, zapojili ešte ďalších 14 takýchto e, vedúcich e, mozgových trastov z celej Európskej únie a ja som moderoval z pódia rozpravy, kde e, išlo o budúcnosti informačných technológií a naši experti o budúcnosti digitálnej Európy napísali vlastne nič, hoci povedali dôležité veci, hovorili o súčasnej situácii automobilového priemyslu. Potrebujeme konsolidovanú oblasť, o tom sa hovorilo, ale význam digitálnej Európy sa vlastne premlčal. O tom sa prakticky nehovorilo a parlament a tento výbor zohrávajú naozaj dôležitú úlohu a k tomu patrí aj správa kolegyne de Castillo. Ale Bien, entonces, en cuanto al... Správa prichádza naozaj v správnom okamžiku. Nivelado. No a teraz ešte k obsahu tejto správy. y un mercado interior que funcione, que es la expresión. Potrebujeme dobré, vyvážené, eh, dob, dobrú účasť všetkých eh, aktérov, ide tu o opatrenia, Samozrejme, to môžete si všetko prečítať, môžete si prečítať celú správu, ale viem, že vy, poslanci, ste vždy veľmi zamestnaní. Možno si aspoň prečítajte to zhrnutie. Ako vidíte, táto správa obsahuje rôzne dôležité myšlienky. Na jednej strane, a to som už bol spomenul, úlohu e, oblasti výpočtových technológií pri e, raste a pokroku. E, je to strategicky dôležité pre našu budúcnosť a u najúspešnejších e, priemyselných krajín to vidíte. Väčšinou sú to severské krajiny. Ahí, e, ese es un eje important. V každom prípade tu ide o veľmi dôležitú oblasť pre budúcnosť, keď chceme zabezpečiť, že Európa bude včera, e, prežívať v čoraz zložitejšom svete. Ďalej je tu potom téma trvalá udržateľnosť, redukcia CO2. Musíme samozrejme zvažovať aj to, kde ešte niečo pribudne. Nechceme mať toľko dopravy, ale informačné technológie sú samozrejme veľmi dôležité pri úsporách energií súkromných domácnosti i verejnej správy. Myslím si, že, že keď budeme systematicky, bude to veľmi dôležité pre úspory energie. Nemám tu na mysli len súkromné domácnosti, ale aj dopravu. A ešte čosi iné, ďalšia téma, ktorá súvisí e, s dopadmi e, činnosti tu v Bruseli, celá tá, celá tá kreativita v oblasti výpočtových technológií, to sú naznačené témy, ktoré sú dôležité aj politicky. Mám tu na mysli vývoj určitého skutočného spoločného trhu bez prekážok, vnútorného trhu bez zábran. Es la protección de la propiedad intelectual y otras el desarrollo treba chrániť zároveň aj, vnútor, e, aj duševné vlastníctvo, ale takisto práva e, rozmnožovania distribúcie. Tu sa objavujú teda témy, tie úvahy trhové, keď sa pozrieme na jednotlivé fragmentované trhy, národné trhy, tak aj tu sú určité úvahy o ochrane. Tomu ale treba niečo dodať. Chceme spoločný trh, chceme chrániť spotrebiteľov, ale pokiaľ ide o vedecké a umelecké e, otázky, treba myslieť aj na budúcnosť. A aj v súčasnosti sa tu objavujú dôležité otázky. Pomýšľajme na tú, ten digitalizačný proces pre budúcnosť. Nepôjdem do detajlov, pretože to treba všetko vnímať ešte aj v iných súvislostiach. K tomu však ešte pribúda otázka dôvery. Existujú ochranné systémy pre práva spotrebiteľov a a viete, že je tu ďalej správa aj e, správa pani Badia, o ktorej ste hovorili. Tam sú dôležité otázky ako ochrana údajov. Veľmi dôležitá téma. Našťastie je tomu tak, že, že tieto do, dojednania o základných právach opäť obsahujú aj dojednania o, e, základný, o, o právach ochrany údajov. roku 75 som bol poslancom v Španielsku, keď sme e, pripravovali ústavu, ktorá bola veľmi pokroková. Takisto tieto práva e, vtedy ešte neboli diskutované, vtedy tieto práva ešte neexistovali, ale stali sa teraz veľkými dôležitými právami v Španielsku, teda práva na účasť pre všetkých. Ďalej potom ide o prístup na trh ako predseda výboru pre svetový obchod v Európskom parlamente a bol som predsedom prvého, predsedom tohto výboru za minulé legislatívne obdobie. Tam som sa mnohé poučil. Que son todas las cuestiones comerciales relacionadas con... Pri tých celých rokovaniach o dohe, o tripse sa hovorilo o tých súvislostiach s vlastníctvom a všetko to prebiehalo tak, že správa o technológiách e, výpočtových e, e, nastolila určité veľmi sporné témy a tu sú naozaj enormné zmeny. Mám tu na mysli konkrétnu krajinu, ktorá je veľmi dôležitým aktérom. Táto krajina sa mení nielen z hospodárskych, ale aj z menových dôvodov na veľkého aktéra, hovorím o Číne. Odkedy Čína pristup, vstúpila do e, VTO, tak poprvýkrát sa tu uznáva aj duševné vlastníctvo tejto krajine. My tu musíme svojim dielom prispieť, určite musíme, ale je to tiež skutočnosť, ktorú treba zohľadniť. A teda prístup na trh áno, ale musíme tiež zastávať práva, ktoré budú e, platiť pre všetkých. tasas que, eh, específicos que se imponen al sector, sobre todo en relación con el desarrollo y que... Tento sektor práve v súvislosti s rozvojom je dôležité, aby na vnútornom trhu sa odstránilo eh, vnútorné diskriminovanie. To všetko je v tejto správe. To znamená, akú pridanú hodnotu prináša táto správa, znie otázka. Ja som konštatoval, že zástupcovia priemyslu a ďalších oblastí poznajú tieto otázky. Poznajú spoločnú tradíciu nás e, v Európe. A my tu v Európskom parlamente sme sa vždy snažili e, odstrániť rozdiely a snažili sme sa vidieť to spoločné. Zástupcovia vlád spolu komunikovali a to sú veľmi dôležité veci pre parlament, komisiu a radu. A teraz sa už blížim k záveru. A na záver ešte tri úvahy. De eh, la... Tie eh, pochádzajú z mojej hlavy, ale eh, vyplynuli tak povediac aj z, práv, z prác na tejto správe. Poprvé, Myslím si, že musíme viesť diskusiu na politickej úrovni. De todos los ciudadanos. Uznanie toho tiež, že všetci občania musia mať prístup e, k širokopásmovým sieťam. A toto sa už pozitívne odzrkadlilo v mnohých európskych zákonoch. Fínsko, Estonsko, Španielsko, Francúzsko ústavne uznali tieto otázky. Neviem, či ešte ďalšie krajiny sú tu tu na je práve toto právo, ktoré, ktoré spomínala aj pani De Castillo, je tu obsiahnuté. Nejde teda o to, aby tu hospodárstvo predstavitelia priemyslu využívali svoju pozíciu a veľké oblasti priemyslu alebo poskytovateľia služieb alebo tie koridory sa tu len spomínali. Nie, všetci občania majú takéto právo. Všetci občania EÚ. Či už sú v Rumunsku alebo vo Fínsku za polárnym kruhom alebo na Kanárskych ostrovoch, Kréte, všetci majú právo na prístup k širokopásmovej sieti. A toto treba politicky riešiť. Čo to znamená? To znamená, že treba hovoriť o otázkach, ktoré majú rozpočtovo-politické implikácie. Myslím si, že v Estonsku je tomu tak, že už štruktúrálnych a kohezných opatreniach. Toto bolo už zvažované. Pueden entrar eh, elementos como puede ser eh, la... Potrebujeme naozaj skutočnú infraštruktúru na to, aby sme širokopásmové siete aplikovali a tiež komunikácia, aby aj v tých najodlahlejších oblastiach prebiehala. Politické konsekvencie tohoto tvrdenia, tohoto práva, tohoto nároku musia byť vyjasnené. Nie je to v charte, ale mus, mali by byť v e, charte. No a potom, a to som už spomínal, dve sporné otázky, ktoré sú veľmi dôležité a prioritné pre španielské predsedníctvo. Duševné vlastníctvo, áno. A prispôsobenie tohoto vlastníctva na nové prostredie, na skutočnosť, že je tu spoločný vnútorný trh a ešte prvý element, ďalší element. Európske systémy sú systémy kontinentálne a už od francúzskej revolúcie máme nárok na duševné vlastníctvo Umelecká tvorba je téma iná, ale na jednej strane je tu teda práva na, právo na kop, kopírovanie, alebo teda e, právo autorské. Nede tu len o čisto autorské práva, ide tu ale aj o ochranu práva. Teda práva, ktoré pochádza zo Spojeného kráľovstva a práve v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii e, vyrástlo právo, ktoré je enormne dôležité pretože keď sa pozrieme na jednotlivé spoločnosti, e, nejde tu o, len o monopoly. Otázka znie, či tento, toto právo je čistým tovarom, alebo či je nie, niečím viacej. Táto otázka je veľmi dôležitá, pretože viete, rozvoj internetu e, priniesol veľké, veľké zmeny. A E, vydavateľstva alebo e, hudobný priemysel e, výrazne boli zasiahnuté. No a potom je ešte dôležité hovoriť o užívateľských právach alebo spotrebiteľských právach. Je tu aj návrh vytvorenia charty alebo kodexu pre ochranu spotrebiteľských práv. A ešte to, čo si dôležité k tomu pribúda informačné technológie, kriminalita, e, piráctvo. V bankovníctve, vážený, alebo, alebo pri finan, financovaní e, medzinárodného terorizmu treba tieto veci tiež spomínať. Takisto detská pornografia, všetky tieto veci treba spomínať. Nemožno len hovoriť o existujúcich právach. A ešte posledný bod, dámy a páni. Budúcnosť komunikačných médií v audiovizuálnej i písomnej oblasti. Nejde tu len o audiovizuálnu oblasť, ale aj o to, že komunikačné médiá vo všetkých našich krajinách sú zastúpené aj na internete a sú to vlastne prostriedky treba použiť prostriedky na to, aby zhodnocovanie obsahov rešpektovalo duševné vlastníctvo. Tieto veci sú dôležité, enormne dôležité, nielen pre váš vý, výbor, ale aj komisia tu musí dôležité úlohy zohrávať. A ešte na záver, privítal som túto možnosť, som k dispozícii, aby digitálna Európa napredovala. Myslím si, že je to jedna z najslúbnejších ciest na zabezpečenie našej budúcnosti ako EÚ. Srdečná vďaka. Ako ste mali možnosť si vypočuť, ocenil to celý náš výbor. A už sa tu hlásia kolegovia o slovo. A myslím si, že mali sme dať slovo našim kolegom. Takže pani Riera Madurel ako prvá. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene našej politickej skupiny by som chcela sa poďakovať Enrique Baronovi za to, že prišiel do nášho výboru. Pán Baron spomínal, že bol predsedom parlamentu, predsedom skupiny a ja sa mu chcem poďakovať za dobrú prácu, lebo my sme všetci vlastne spoločne koordinovali tento cenný príspevok Európskej únie k oblasti komunikácie. Prostredníctvom tejto správy ste ešte raz dokázali, že IKT zohrávajú vedúcu úlohu, lebo iba takto môže Európa splňať, splniť tie očakávania, ktoré očakávajú v budúcnosti. Čo sa týka IKT, tak oni môžu viesť napríklad e, k redukcii emisí CO2, môžu posilniť udržateľnosť našich opatrení, môžu zabezpečiť lepšie verejné služby, napríklad v oblasti dopravy, aby teda všetko zodpovedalo 21. storočiu. A môže to zabezpečiť aj to, aby Európa bola úspešnejšia na celosvetovej scéne. Všetko toto môže fungovať iba ak verejný sektor bude spolupracovať s hospodárskym sektorom. Tu napríklad myslím vo všeobecnosti na podniky. Tá štúdia, ktorú koordinoval Enrique Baron, je veľmi dôležitým krokom správnym smerom. Je to vlastne prvýkrát, čo sa zaoberáme oblasťou, ktorá hovorí iba jedným hlasom a ktorá považuje za dôležité to, čo, čo príde v budúcnosti. Samozrejme, mali sme tu už telekomunikačný balíček, ako bolo povedané, že aj v tom telekomunikačnom balíku sú určité problémy medzi operátormi, monopolnými spoločnosťami, ako napríklad operátormi satelitov alebo mobilných zariadení. Potom tu ide aj o autorské práva a užívateľov. Španielské predsedníctvo považuje túto oblasť za prioritu a naša kolegyňa Pilar de Castillo hovorí o digitálnej agende, budeme o tom čoskoro hlasovať. Dôležité je si pripomenúť celú tú dynamiku. A pevne verím, že ostatné inštitúcie, ako predovšetkým Európsky parlament, budú pripravené sa zaoberať týmito výzvami v digitálnej spoločnosti. Tieto výzvy sú obrovské, lebo telekomunikácie musia byť inovatívne, musia hovoriť jedným hlasom a nesmú byť rozpoltené teraz mám otázku na vás, pán Baron. Myslíte si, že, že toto môže všetko prispieť aj k rozvoju európskej spoločnosti? A vedeli by ste mm, operátorom poradiť, aby to celé fungovalo pozitívnejšie? Potom dôležitý je cezraničný aspekt tejto oblasti. Niekedy tá cezhraničná komunikácia nefunguje až tak dobre, ale máme tu vnútorný trh. No to je bolo všetko z mojej strany. Chcem sa poďakovať pánovi Baronovi. Som ráda, že je zase doma a ďakujem pekne za prácu, ktorú odviedol. Ďakujem pekne a teraz pani Del Castillo. Gracias, eh, presidente. Eh, yo no voy a Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja nechcem položiť otázku, ale chcela by som poukázať na zo pár veci. V prvom rade, samozrejme, ja to vítam. Pána Barona, tešíme sa, že vás dnes vidíme v našom výbore ale chcela by som zdôrazniť niektoré veci, ktoré hovorí v rámci svojej nadácie. Dejú sa mnohé veci, vrátanie digitálnej revolúcie a samozrejme s touto revolúciou súvisia mnohé veci. Samozrejme, veríme, že Európa bude a, a dokáže využiť maximálne túto revolúciu v prospech európskej spoločnosti v podobe tvorby zamestnanosti alebo zlepšovania života spoločnosti v celej Európe všeobecne práve prostredníctvom digitálnej revolúcie. Tento sektor vedie v tvorbe nových príležitostí v Európe. Ehm, Španielské predsedníctvo určite poskytuje veľkú podporu eh, v tomto smere a zrejme sa eh, tu musí prihliadať na záujmy rôznych inštitúcií a odvetví, aby sa využila táto synergia a aby sa veci hýbali správnym smerom. Je treba vytvoriť správne podmienky na to, aby Európa dokázala maximálne využiť možnosti, ktoré ponúka digitálna éra. Pokiaľ ide o to, čo sa tu povedalo v súvislosti s telekomunikačným balíčkom, je potrebné zabezpečiť, aby sa tento balíček skutočne implementoval a aby boli k dispozícii všetky štandardné nástroje na to, aby sme mohli prejsť k, od diskusie o týchto veciach k skutočne úplnému jednotnému trhu. Čiže je potrebné, aby sa tu e, v tej, táto digitálna éra stala e, zaujímavá pre všetkých občanov a aby sme naplnili výzvy, ktoré predstavuje digitálna epocha. Distintas en función eh, de los ángulos. Eh. Samozrejme je potrebné eh, identifikovať aj problémy, ktoré môžu súvisieť s rozvojom digitálnych technológií a odvetví. Tu z môjho hľadiska má parlament eh, pred sebou veľa práce. Je nevyhnutné eh, zabezpečiť vyvážený prístup k digitálnemu odvetviu, k eh, IKT a zmieriť jednotlivé proti sebe stojace záujmy. Keď sa pozrieme na digitálnu agendu alebo digitálne agendy, o ktorých bude čoskoro hlasovať parlament, Máme, v apríli očakávame správu komisie. Okrem toho sa bude v rámci španielského predsedníctva v Granade konať e, stretnutie na túto tému potom tu máme pracovné skupiny rady. Všetky tieto aktivity vedú k vypracovaniu rôznych e, predpisov, štandardov a je potrebné, aby sa to dialo koordinovaným spôsobom s prihľadnutím na zabezpečenie správneho smeru. Ako som si e, vypočula pána e, barona, myslím si, že tá jeho správa E, demonstruje, že je tu takáto synergia, že odvetvie a politické inštitúcie, ako aj súkromný sektor, pracujú koordinovaným spôsobom na zabezpečení toho, že Európa sa stane lídrom v digitálnej dobe, že zostaneme v popredí a aj a zachováme si túto poprednú pozíciu vo vývoji digitálnej technológie. Tento výbor bude ďalej rokovať o digitálnej agende, ako aj o ďalších návrhoch Európskej únie. A preto si myslím, že toto je ten správny moment na takúto rozpravu. Tá dynamika vývoja je totiž veľmi silná a všetky tieto rôzne návrhy, ktoré sa v súčasnosti predkladajú, e, musia byť dobre koordinované. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz kolegyňa Kavalia. Thank you very much, President. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať za prezentáciu a veľmi zaujímavú správu. Táto správa dostatočne zdôrazňuje skutočnosť, že IKT je veľmi dôležité z hľadiska energetickej účinnosti a znižovania emisí CO2. Ale jednou z najväčších víziev, pre ktorou stojíme, je účinné využívanie všetkých prírodných zdrojov od vody cez nerasty a ďalšie E, stratégia 2020 EU sa takisto veľmi zameriava na celkovú účinnosť využívania zdrojov a nie len energetickú účinnosť. Mám otázku e, a prosím vás, aby ste sa k nej vyjadrili. IKT môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj v oblasti produktivity a e, dobrého využívania e, prírodných zdrojov v Európe, kde je potrebné súťažiť so zvyškom sveta, najmä napríklad pokiaľ ide o využívanie dôležitých nerastov. Gracias, señor presidente. Una primera palabra en... E, ďakujem, pán predseda. Začnem po španielsky. Veľmi sa teším, že E, vás tu vidím. My sme spoločne pracovali vo výbore pre medzinárodný obchod, vtedy, keď ste boli jeho predsedom. A teraz položím otázku vo svojom materinskom jazyku. Pán predseda, v prvom rade sa vám ďakujem za vašu zaangažovanosť na tomto veľkom európskom subjekte. Pán Baron Krespo, vy ste skutočne veľkým e, Európanom. A pokiaľ ide o digitálnu agendu, e, konštatujeme, že na istom území Európy dochádza k digitálnej vzájomným rozhraniam a nie je možné, aby sa všetci zapájali do využívania príležitostí, ktoré táto technológia po, e, poskytuje. Myslíte si, že nastal čas na veľký európsky investičný plán v celej tejto problematike, kam patrí energetika, vesmír, všetky tieto nové technológie. E, je potrebné, aby sme zvážili obsah ako aj výkonnosť, ale Potrebovali by sme podľa mňa aj investičný plán, ktorý by zabezpečil možnosť všetkých občanov využívať výhody digitálnej infraštruktúry. Ďakujem pekne. Posledná otázka, posledná pripomienka pani Thomsen. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja by som sa vám chcela poďakovať za vašu dnešnú prítomnosť a teraz budem hovoriť e, vo svojom jazyku po dansk. Ingen tvivl om, at IKT er en helt basal faktor i udviklingen af produktiviteten. Ďakujem. Takže po dánsky IKT sú dôležité z hľadiska konkurencieschopnosti v Európe. To ste spomínali aj čo sa týka DSL, to je zásadná vec, každý musí mať tomu prístup. V súčasnosti konštatujeme, že periférne oblasti v Európe sa vyľudňujú a že tam upadá aj hospodárstvo. Pre všetkým preto, lebo tam nie je prístup k DSL v mnohých prípadoch. No, ľudia sa aj z týchto dôvodov tieto regióny opúšťajú a noví tam neprichádzajú. Toto je veľmi zložité pre rozvoj e, okrajových región, vybavenie DSL. Čo je dôležité, je, aby všetci mali prístup Nielen keď ide o demokraciu, e-government, e-medicín a tak ďalej. Toto sa týka aj vzdelávania. Učitelia a žiaci využívajú si viac Google, ako strávia čas samotným učením. Pre nás je dôležité si uvedomiť, že nie je dobré sa iba sústrediť na technickú stránku. To znamená, že nie je to iba o technické zdroje, ale aj o ľudské. V súčasnosti E, vidíme, že veľká časť európskeho obyvateľstva nemá prístup k internetu. U nás v Dánsku je tak povedať všade internet, ale napriek tomu 20% Dánov nie sú v stave využívať internet. Jednoducho nevyznajú sa dostatočne v tejto oblasti. Podľa mňa toto je veľký problém. Je to veľký problém demokracie. Teraz zažívame hospodárskú krízu, mnohí ľudia sú nezamestnaní a v Dánsku vidíme, že mnohí z tých, ktorí sú nezamestnaní, jednoducho nevedia zaobchádzať s IKT ani s internetom. Aj v každej triede, keď je tam povedzme 25 žiakov, povedzme 4 a 5 nemajú doma internet ani počítač. A jednoducho zaostávajú za ostatnými už teraz. Preto je dôležité, aby sme nielen zabezpečili prístup k DSL internetu, ale aj to, aby všetci ľudia mali možnosť využívať internet lebo ak to nebudeme riešiť, budeme tu mať obrovský problém, bude tam tá digitálna priepasť. Ďakujem pekne a teraz Baron Krespo, poprosím vás o odpovede. Eh, ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem eh, Tereze Viery. Hovorili ste o eh, zodpovednosti inštitúcií. Poprvé, ak sa na to pozeráte z hľadiska prístupu k širokopásmovému internetu, ktorý je základom komunikácie v súčasnosti, či je to právo občanov alebo nie. Ak áno, tak tú zodpovednosť budú mať inštitúcie. A ak sa pozeráme na budúcu konkurencieschopnosť tohto sektoru v Európe, tak potom z toho logicky vyplýva, že digitálna Európa musí byť pre nás strategickým zámerom do budúcnosti, čo si vyžaduje spoluprácu medzi inštitúciami, ktoré budú musieť prevziať zodpovednosť za túto oblasť. Ak vzhľadom na to, že len 7 transakcií internetu je cezhraničnej povahy, tu, keď sa pozrieme na veľké spoločnosti, e, tieto samozrejme keď sa zoberieme napríklad e, Telefoniku alebo Orange alebo všetky tieto e, spoločnosti, tieto síce spolupracujú, ale zároveň každá sa snaží uchvátiť čo najväčší podiel na európskom trhu. Takže my tu nehovoríme len o veľmi úzkých eh, národných trhoch. Keď sa pozrieme napríklad na, vývoj, na, na spoločnosti vyvíjajúce hardware a software, tu je situácia rovnaká, čiže nie sú tu žiadne bariéry, nejaké národné bariéry, žiadna diskriminácia. A pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu duševného vlastníctva, toto je mimoriadne citlivá oblasť a z hľadiska legislatívy nemáme túto oblasť v Európe riadne upravenú. Ja nie e, hovorím, že by sme mali reformovať Lisabonskú zmluvu, pri najmenšom nie zatiaľ, toto nie je vhodný čas, ale myslím si, že charta e, hovorí o práve na vlastníctvo a toto právo prinesie viaceré dôsledky, pretože e, duševné vlastníctvo to je istá forma vlastníctva, nehmotného vlastníctva. E, tu hovorím aj z vlastnej skúsenosti, pretože som predsedom nadácie ALI, ktorá, je, ktorá predstavuje najväčšie dali, prepáčte, dali ho nadácie, ktorá je to, je to veľmi dôležitá nadácia, ktorá zastupuje aj muzeum Daliho. A tu treba skutočne e, zabezpečiť, aby sa e, chránili, e, chránilo duševné vlastníctvo, právo e, na duševné vlastníctvo, ako aj priemyselné vlastníctvo, e, dali ho dedictva. A v tomto smere sme dosť úspešní a e, keď hovoríme o E, právach e, duševného vlastníctva napríklad u umelcov. Toto je takisto veľmi dôležité, ale skutočne my už celé roky pracujeme na tom, aby sme dostatočne zabezpečili takéto tieto autorské práva napríklad e, aj u umelcov. Či tá otázka je stále na programe. A pani Castillo, vám ďakujem za veľmi láskavé slova. Myslím si, že hodnota tejto správy spočíva v tom, že upriamuje pozornosť na význam e, trvalej konkurencie, schopnosti a udržateľnosti tohto odvetvia. Pane pán keď hovoríte o ďalších e, zdrojoch, Napríklad, keď sa pozriete na to, ako sa dnes e, e, hospodári z vodou v polnohospodárstve, nehovorím len o svojej krajine, ale o väčšine Stredomoria či Európy, tu sa a e, tu je veľmi dôležité uplatňovať technológie, ktoré šetria e, vodu a takisto, pokiaľ ide o produkciu, o výrobu energie, tak e, nesmieme zabúdať ani na energiu vetra a ďalšie spôsoby, ktoré umožňujú lepšie využívať naše zdroje. IKT to je veľký partner pre zelenú Európu a sveta. Ja si myslím, že to je veľmi pozitívne. A, drahý priateľ, pán Odi, e, je pravda, že tu dochádza k tomuto digi- digitálnemu rozhraniu nie len z územného hľadiska, ale aj z vekového hľadiska. Ja som hovoril o tejto otázke vtedy, keď som hovoril o práve všetkých občanov na prístup k internetu. Je nesporné, že ak uznávame tieto práva, tak musíme byť dôslední. Z čoho vyplýva potreba investícií? Na teraz väčšina týchto investícií pochádza zo súkromného sektora, čo logicky znamená, že E, sem patria napríklad tieto diálnice a systémy výberu mýtneho a podobne. Ale keď sa pozrieme na krajiny ako je Japonsko, Korea, tak tam je veľmi aktívna verejná politika, ale je e, jasné, že v tomto smere sa prostriedky čerpajú zo štátneho rozpočtu. Tá otázka podľa mňa stojí tak, že ak e, uznávame tieto práva, musíme byť dôslední a ak uvažujeme o ďalšom finančnom výhľade, je jasné, že ak hovoríme o politike e, regionálnej a sociálnej súdržnosti, tu sú potrebné nielen e, fyzické investície do rozvoja diálnic, letiska a podobne, ale musíme myslieť aj na tie investície, ktoré umožňujú zmierniť či znižiť objem cestovania. A e, to, že ľudia by sa mali byť možnosť e, e, zostať tam, kde žijú a fungovať z tohto, zo svojho bydliska. Hovorím aj z vlastnej skúsenosti. Ja bývam 50 kilometrov od Madridu. A je tam mesto Cuenta, kde o niekoľko mesiacov príde TGV. Čiže mnohí ľudia chcú potom pracovať na vidieku ale na teraz teda majú prístup prostredníctvom Wi-Fi, čo je dobré. E, takže ja e, využívam túto technológiu na to, aby som mohol rozvíjať e, to, čo robím. Ale myslím si, že je potrebné tú otázku položiť rovnako aj na európsku projektom e, európskej úrovni. O tom nemôže rozhodnúť samotné odvetvie, keď toto odvetvie prijíma svoje rozhodnutie napríklad z hľadiska možných alternatív. Je potrebné, aby e, sem vstúpil aj verejný sektor, verejné orgány. Toto samozrejme nie je vhodná doba, kedy klas takúto otázku, lebo sú vám všetkým jasné rôzne ťažkosti, ktoré máme, ale a predstavivosť je veľmi dôležitá. A pokiaľ ide o odpoveď na otázku pani Thompson aj pána e, Odyho, ja som hovoril aj o probléme vzťahu s rôznymi generáciami. Myslím si, že ide o veľmi dôležitú tému. Napríklad e, vždy nás znepokojuje e, to, ako tieto naše posolstva odovzdávať e, e, ľuďom, občanom. Ľudia nechodia voliť v dostatočnom počte a podobne, ale z toho vyplýva, že vyše 50 našich e, mladých v podstate pestujú internetovú kultúru, nie len facebookovú, ale aj twitterovú E, to samozrejme, e, nehovorím tu ani o Google. E, a keď si zoberieme napríklad internetovú televíziu, to sú všetko veci, ktoré nás vedú k otázke, prečo nevyužívame lepšie tieto technológie na to, aby sme ovplyvňovali našu mládež, ktorá predstavuje našu budúcnosť a ďalšia vec sa týka toho e, digitálneho rozhrania. Tu vždy hovoríme o využívaní informačných technológií a je jasné, e, čo ste povedali, že nie viac ako 20-30 našich ľudí má normálny prístup k internetu e, čo ešte prehlbuje sociálne rozdiely. Áno, je možné, že a ja hovorím tiež z vlastnej skúsenosti, že je možné e, využívať také malé terminály, ktoré by e, umožnili takú decentralizovanú správu a ktoré by umožnili ľuďom, ako sme my. Ja napríklad, ja som ešte pred niekoľkými rokmi bol informačným analfabetom, ale až keď som e, vstúpil do Európskeho parlamentu, som začal systematicky uvaža- používať informatiku na komunikáciu a podobne. A nemal som to na škole, preto je veľmi dôležité, aby sme aj nejakej babičke v horách v oblasti Kadisu umožnili prístup e, k svojim e, známym či príbuzným, ktorí pracujú v Dánsku. Ja si myslím, že je potrebné, aby sme e, využívali aj túto možnosť a myslím si, že to je niečo, čo E, kde môže samotné odvetvie síce pomôcť, ale ide skôr o politické rozhodnutia. Preto si myslím, že tú zodpovednosť e, majú vlády, parlamenty a európske inštitúcie. Myslím si, že ten krok, ktorý vy robíte, je takisto priekopnícky. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste mi dovolili e, predložiť túto správu a že ste mi položili otázky. Dúfam, že e, som vám e, pomohol, pomohol svojimi odpovediami a ďakujem vám, želám vám veľa úspechov vašej práci. Ďakujem pekne za tento rozhovor, za tie informácie, ako aj za vašu návštevu a pevne verím, že opätovne k nám prídete. Meine Damen und Herren, ich darf äh, mit Einverständnis... Dámy a páni, chcel by som vás poprosiť o to, aby sme pristúpili k ďalšiemu bodu. Viete, že bod 5 sme stiahli z programu a namiesto neho sme tam presunuli bod 12. Únia pre Stredomorie. Naša spravodajkyňa je pani Cavela. Vidím, že tu aj je a preto by som jej rovno udelil aj slovo. A poprosím, aby ostatné kolegyne kolegovia dávali pozor. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις που έχω... Ďakujem vám veľmi pekne. Um, návrhy, ktoré som vypracovala pre Úniu pre Stredozemie, e, či... Stredomorie sú pomerne stručné a dúfam, že obsahujú všetko, čo by mali obsahovať. E, z technických dôvodov sme E, boli požiadaní, aby sme predložili stručné návrhy, ale aby to bolo všetko jasnejšie, poslala som kolegom trochu obšírnejší návrh, ktorý obsahuje naše odporúčania pre e, Úniu, pre Stredomoria a pre výbor ITRE. Ten prvý text, ktorý máte pred sebou, to znamená kodifikované návrhy, nasledujú v poradí, v akom boli predložené a odrážajú sa v nich iniciatívy v prospech e, Stredomoria v rámci týchto iniciatív, e, kde sa e, predpokladá viacero akcií. Preto si myslím, že je dôležité, aby sme mali k dispozícii informáciu o všetkých politických iniciatívach, tak aby sme mohli rozvíjať naše aktivity. Eh, Že, toľko to úvodom. Ďalej tu máme časť, ktorá sa týka infraštruktúry a zásobovania energiou. Aj to je veľmi stručná časť. Tu hovorím o nevyhnutnosti udržiavať a rozširovať energetické siete, napríklad pokiaľ ide o zásobovanie zemným plynom a ropou. E, takisto zdôrazňuje význam a existenciu slnečnej, solárnej energie v oblasti Stredomoria. A tým sa dostávame k štvrtému bodu, v ktorom žiadame o vytvorenie rámca právnych predpisov, ktorý by umožnil riadiť jednotlivé aktivity podnikov a spoločnosti v tomto regióne. Pán predseda, dámy a páni, vážení kolegovia, myslím si, že hospodárska spolupráca predstavuje najdôležitejší prvok, ktorý by mohol vyústiť do vypracovania a uplatňovania jednotného stredozemného trhu, e, samozrejme s podporou Európskej únie. Návrhy výboru ITRE by teda mali zohrávať rozhodujúcu úlohu. E, myslím si, že dokonca ešte väčšiu než politické návrhy. Ide tu naozaj o budúcnosť e, spolupráce EÚ a e, Stredomoria. Ja som vám takisto predložila niekoľko takých obšírnejších návrhov, a Niek- a niektoré z týchto odporúčaní, ako som už povedala, budú predstavené ako pozmenujúce návrhy k finálnemu textu. Vážení kolegovia, v týchto odporúčaniach sa nachádza niekoľko prvkov, ktoré nie sú súčasťou samotnej správy a preto tieto dodatočné odseky ktoré som vám e, e, dala k dispozícii ako voľné papiere sú rozhodujúce pre spoluprácu v eurostredozemnom priestore. Mám tu na mysli predovšetkým energetiku alebo niekoľko konkrétnejších návrhov týkajúcich sa energie, slnečnej energie a energie vetra. Takisto sa tu hovorí o niektorých prínosoch eh, sveta biznisu eh, Pán eh, predseda, ja som slúbila, že budem hovoriť krátko a stručne, ale prosím kolegov, aby si prečítali text eh, ako celok a takisto by som ich chcela poprosiť, aby nezabudali na skutočnosť, že viaceré odseky textu, ktorý bol rozdaný neskôr, budú prezentované ako pozmenujúce návrhy k hlavnému textu a dúfam, že budem môcť naďalej počítať s vašou podporou. Ďakujem. Kolegyňa, chcem vám poďakovať, že ste to takto veľmi stručne popísali a pri tomto postupe totiž máme časovú tieseň, takže nám to pomôže Chcem sa spýtať, či sú tu ešte zastupcovia iných skupín, e, frakcií, ktorí by sa chceli vyjadriť. Máte doplňujúce otázky, poznámky? Pani Komi. Ďakujem, pán e, predseda. E, chcem vystúpiť k tejto téme za EPP. Ako už povedala pani spravodajkyňa, je dôležité mať praktické návrhy mediteránska stredomorská oblasť momentálne prechádza ťažkosťami a pre, preto je pre nás dôležité poskytnúť stimul praktickými návrhmi a, a na pomoc tejto ekonomike. Súroviny sú veľmi dôležité, to je môj názor. Je to, jedna z, eh, je to jedno z bohatstiev stredomorskej oblasti, preto treba lepšie koordinovať prácu európskych finančných inštitúcií, napríklad Európskej investičnej banky. A toto všetko musí byť tiež sprevádzané spoluprácou medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi v mediteránskej oblasti. Plne, snažím, eh, plne súhlasím s rozvojom infraštruktúry pre energetiku, takisto z solárnej a veternej energie. Dôležité je tiež rozvinúť štruktúru e, prenosu e, dát, e, IKT štruktúry. Toto všetko môže dobre zabezpečiť koherentný rozvoj vnútorného trhu a tej časti, ktorá sa nachádza práve v stredomorskej oblasti možno tiež napomôcť eh, rozvinúť túto oblasť a budem sa snažiť poskytnúť pozmeňujúce návrhy, aby sme tieto skutočnosti zohľadnili. Ďakujem srdečne a ďalšie prihlášky do diskusie nevidím. Prepačte, predsa len kolega. Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, ja myslím, že túto iniciatívu treba rozhodne podporiť. Treba si uvedomiť, že Stredomorie má obrovský potenciál pre rozvoj tak e, spolupráce v rámci civilizácií, pretože na jednej strane máme európsku časť, na druhú oproti máme africkú časť, kde je možné proste v rámci stretu obchodných kontaktov rozvíjať aj kontakty medzi, a spoluprácu medzi civilizáciami. Na druhej strane ešte treba pripomínať aj skutočnosť, že v rámci európskej časti Stredomoria sa nachádzajú krajiny, ktoré majú rozdielnú vyspelosť z hľadiska e, infraštruktúry, tak technické ako aj priemyselnej. E, popri vyspelých krajinách e, v tejto oblasti, Taliansko, Francúzsko, sú aj krajiny, ktoré sú na Balkáne a ktoré sú, povedal by som, podstatne menej vybudované. A vytvoriť projekt akéhosi, akési spoločnej politiky európskej pre túto oblasť, E, môže byť prínosom a môže proste aj napomôcť e, komplexnému rozvoju e, tohto regiónu. Myslím si, že teda iniciatíva je veľmi, veľmi dobrá, veľmi, veľmi dobrá a veľmi premyslená a treba iba podporiť kroky, ktoré potom aj naplnia túto iniciatívu, tak aby priniesla očakávané výsledky. Ďakujem. Bedanke mich ganz herzlich. Ďakujeme pekne ale teraz už naozaj nevidím prihlášky do diskusie. Pani Cavela, snáď ešte niečo na doplnenie? Dám vám slovo. Eh, chcem sa len opätovne poďakovať a kolegyne, kolegovia, chcem, sa, chcem poukázať na to, že lehota eh, pre podávanie pozmenujúcich návrhov je eh, obed. 23. a pokiaľ viem, sme sa dohodli, že tieto pozmeňujúce návrhy budú všetky e, formulované v angličtine. Dôvod je celkom jednoduchý. E, gestorský e, výbor má totiž lehotu a my musíme sa rozhodnúť pre túto cestu. Bohužiaľ, kolegyňa to už spomenula, moja prozba 23. marec v angličtine a Myslím si, že potom sa budeme môcť dobre zapojiť do diskusie. Srdečne vám a ďakujem a tento bod tým pádom tiež môžeme e, uzavrieť. A sme pri ďalšom bode, bode číslo 6. Rozhovor s novým generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva energetika, e, pán e, Filip Lowe, ktorý každú minútku, každú sekundičku by sa tu mal objaviť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 Teší nás e, možnosť s vami diskutovať a chcem povedať, e, ťažko nám pomôže, e, keď poviem tým, ktorí si tu v sále, teda chcem povedať, že ľutujem, že je tu tak málo kolegov. Pre mňa je predsa len veľmi nepríjemné vo vzťahu k vám, keď je tu teda nový generálny riaditeľ a chce hovoriť k centrálnej téme našeho výboru a my tu máme tak sporý počet poslancov, vy by ste sa nám chceli predstaviť, povedať e, čosi o blížiacich sa témach. Je to veľmi ústratový krok z vašej strany a ja sa teším, že tí kolegovia, ktorí tu sú, budú môcť o to intenzívnejšie využiť túto možnosť. Majú výhodu, majú výhodu, e, nemali by sme si ju nechať vziať. Máte slovo, nech sa páči. Thank you very much for this. Ďakujem, pán predseda, za vaše pozvanie. Ehm, a začiatok nového partnerstva medzi e, parlamentom a novým generálnym reťazstvom pre energiu. E, veľa sa aj v predchádzajúcej formácii robilo na posilnenie energetickej politiky v rámci EÚ. EU E, môj predchádzajúci e, generálny riaditeľ e, DG Tren a komisár Pibalks, ako aj ja sme pripravení vám ponúknuť veľmi silnú spoluprácu v tomto veľmi dôležitom portfóliu iniciatív príjmaných na európskej úrovni. Aby sme zabezpečili, že Európa bude mať e, e, energetickú politiku, e, ktorá zabezpečí, aby energia bola dodávaná systematicky bezpečne energeticky bola využívaná energeticky účinným spôsobom, tak toto je náš cieľ. Ako eh, ste vypočuli od komisára, eh, komisára Oettingera na hearingu eh, zaviazal sa, že bude sa aktívne zapájať do ďalšieho vývoja a ja som tu s cieľom načrtnúť naše predpoklady bežné predstavy týkajúce sa aktivít v roku 2010 a ďalej. A takisto by som vás chcel informovať o našej organizácii v rámci DG Energia. E, už aj v minulosti sme mali množstvo bilaterálnych kontaktov s členmi tohto výboru a verím, že v nich budeme môcť pokračovať. Napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme prichádzali k vám ako k skupine a aby sme e, s vami hovorili aj v tomto formáte. Komisia e, vydala v prvom rade vyhlásenie o tom, ako by Európa mala vyzerať a čo by mala robiť e, do roku 2020. A Znova sme sa vrátili k otázke inteligentného, zeleného hospodárstva s dobrým využívaním zdrojov. Ale aby sme to dosiahli, bude potrebné veľ, veľmi veľa urobiť práve v oblasti energetiky. Teraz porovnávame energetický akčný plán. Ja by som e, to skôr označil ako stratégia, lebo nie je tu len o súbor opatrení, ale je to stratégia. E, tento bude obsahovať konkrétne a e, strategické kroky, ktoré chceme e, prijať s cieľom zabezpečiť uplatňovanie stratégie Európa 2020, predovšetkým v oblasti Eh, jedno, eh, jednotného trhu s tým, aby sme dosiahli aj tie ciele, ktoré sú stanovené na rok 2020 v klimaticko-energetickom balíčku. Eh, akčný plán sa teda začne, sa vydá v roku, začiatkom roka, alebo bude uplatňovať začiatkom roka 2011. Ak sa pýtate, prečo sme tak neurobili už od tohto roku, odpoveď je, že potrebujeme viesť viesť konzultácie s členskými štátmi, ako aj so všetkými inými aktérmi a preto navrhujeme, že tento proces by sa mal začať tým, že sa e, vypracuje predbežná správa, dokument etap na majovú energetickú radu a potom sa vytvorí možnosť e, hlbokého a podrobného preskúmavania obsahu tohto akčného plánu s tým, než že sa začne plne uplatňovať v roku 2011. Komisia by mala zohrať kľúčovú úlohu pri diskusiách o tomto. Ehm, dokumente a platí to aj pre váš výbor. Ehm, komisia nemá ehm, v úmysle prijať veľmi široký súbor krokov a iniciatív. Ide o to, aby sa lepšie využil existujúci právny a legislatívny rámec nielen v podobe tretieho balíka, ale aj druhého teda prvého, ale e, je potrebné, aby aj druhý e, balík fungoval efektívne a aby sa zabezpečili potrebné prepojenia medzi existujúcimi sieťami, aby trhy boli prepojené nielen z hľadiska zabezpečovania e, energiou e, pre občanov a podniky, ale e, aj z hľadiska bezpečnosti dodávok. Čiže my v tomto smere potrebujeme dosiahnuť pokrok. Hovorili sme už o nariadení týkajúcej sa e, bezpečnosti dodávok plynu, ktorý takisto váš výbor veľmi starostlivo sleduje. A pokiaľ ide o E, vnútorný trh, e, obnoviteľné zdroje, e, technológií, to, energii, toto sú všetko súčasti veľmi dôležitého dekarbonizačného agendy. Tá je táto agenda, ktorá má znížiť emisie uhlíka, je takisto predmetom pozornosti e, komisie je potrebné, aby sme e, vypracovali scenáre, ako dosiahnuť ciele pre rok 2020. Platí to predovšetkým pre zniženie emisí uhlíka z dopravy a z ďalších odvetví, čiže e, toto sa týka energetiky. Ďalej treba zaručiť lepšiu infraštruktúru. O tom hovorili vaši kolegovia, pán predseda pre oblasť Stredomoria. Je však potrebné posúdiť aj potenciál vývoj v oblasti Severného mora eh, a v ďalších oblastiach a takisto eh, treba eh, venovať pozornosť východnému, juhovýchodnému koridoru. Minulý teda budúci rok e, aj v súčinnosti s akčným plánom na ďalších 5 až 10 rokov e, budeme prezentovať aj balíček energetickej infraštruktúry, v ktorom sa bude hovoriť o všetkých potrebách investícií potrebných na integrovanejšiu rozvodnú sieť, e, rozmanitosť dodávok a lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov. Mnohí členovia výboru vedia, že v tomto smere sú aj dosť veľké výzvy v oblasti financovania. Nie len pokiaľ ide o objem financií a podiel súkromných a verejných investícií pre jednotlivé projekty, ale e, vstupuje sem aj súčasná hospodárska situácia, ktorá kladie veľký tlak na trhy s tým, aby sa e, a, a tieto nevždy zodpovedajú našim predstavám. Nie vždy sú prítomné tieto stimuly, ktoré by <clears throat> mali eh, prispieť k tomuto cieľu a treba ich podporiť na európskej národnej a regionálnej úrovni. Ďalej by som sa chcel zmieniť o otázke energetickej účinnosti. Komisia prislúbila, že preskúma existujúce opatrenia, existujúci akčný plán pre energetickú účinnosť s cieľom čo najskôr potom predložiť nový energetický akčný plán. Myslím si, že ešte sme sa celkom nerozhodli eh, o časovom rámci, a je potrebné, aby sa obidva tieto balíčky predložili ako jediný balíček, aby sa neoslabil e, strategický význam týchto dokumentov. Ale ako ste e, boli informovaní, tá, ten prvý prieskum by sa mal ukončiť, to prvé hodnotenie by sa malo ukončiť do polovice tohto roka čo najskôr by mal byť predložený potom nový energetický balíček najneskôr začiatkom roka 2011. Ja som už zdôraznil dôležitosť e, uplatňovania existujúcej legislatívy a chcel by som zdôrazniť aj e, proces finalizácie e, európskeho plánu hospodárskej obnovy pre oblasť energetiky. My sme vyčlenili finančné prostriedky pre e, tieto priority, ale teraz skúmame E, čo možno urobiť s veľmi malým podielom nevyužitých finančných prostriedkov. E, a toto má kľúčový význam pre tie stimuly, ktoré by sme v budúcnosti chceli pripraviť pre mnohé nové oblasti, ako je CCS a mnohé ďalšie nové technológie. Tí z vás, ktorí e, pozorne sledujú vývoj v oblasti tretieho balíčka vnútorného trhu, vedia, že je tu aj inštitucionálna výzva, ktorá spočíva v urychlenom vytvorení regulačnej agentúry a e, z vytvorenia kapacít a iniciatív pre národných regulátorov. E, my e, teraz pracujeme na vymenovaní riaditeľa pre túto agentúru. Malo by sa tak stať do polovice agent- e, apríla. Ako viete, agentúra bude sídliť v Ljubljane a dúfame, že opatrenia, ktoré sa v súčasnosti robia s cieľom prijať e, zhruba 50 zamestnancov tejto agentúry, umožnia, aby agentúra mohla začať plne fungovať od marca 2011 čo je v zásade aj oficiálny dátum implementácie tretieho balíčka praxi samozrejme budeme predpokladať aj mnohé ďalšie kroky, ktoré táto agentúra urobí už predtým v súčinnosti s národnými regulátormi. Pán predseda, nechcem hovoriť e, v tomto momente o organizácii DG Energia. Je vám jasné, že e, vzhľadom na politické rozhodnutie komisie oddeliť DG Tren a <clears throat> od DG Energia my si želáme, aby sa tak stalo čo najskôr bez nejakých e, širokých diskusí o tom, aby bola na každej strane perfektná organizácia. Ja som si istý, že e, to bude možné pomocou e, našich kolegov. Nechcem tvrdiť, že to rozdelenie je úplne dokonalé. Niektorí ľudia, ktorí si mysleli, že budú robiť v DG Energia, sú v DG doprava a naopak, ale napriek tomu dúfame, že e, sa to všetko podarí. Naši ľudia sú mimoriadne e, vysoko nasadení, e, sú oddaní tejto práci a sú pripravení sa zameriavať na veľmi dôležité politické priority v týchto dvoch oblastiach. Tie dve zmeny, ktoré ste mohli postretnúť v organizačnej štruktúre DG Energia v porovnaní s energetickou časťou DG Doprava, e, spočíva v tom, že bolo potrebné vymenovať strategického, e, teda riaditeľa pre stratégiu a pre energetické observatórium v oblasti medzinárodných aktivít, ale takisto bolo potrebné vytvoriť strategický útvar, strategy unit, ktorý zoskupuje jednotlivé aspekty energetickej politiky, ktoré, ako dúfame, budeme schopní komunikovať a riešiť v rámci dialogu nielen s ostatnými politickými odbormi komisie, ale aj s ďalšími aktérmi vrátane vášho výboru. Myslím si, že toto prispieje k lepšiemu vymedzeniu energetickej politiky. Teraz v Lisabonská zmluva predstavuje veľmi explicitnú právnu bázu toho, čo robíme. Ďalšia vec, ktorú som chcel zdôrazniť, je, že komisia veľmi jasne vymedzila body, ak to smiem tak označiť, týkajúce sa eh, oddelenia eh, externej a internej eh, politiky externá dimenzia energetickej politiky by sa mala riešiť v rámci DG Energia a tu bolo prijaté rozhodnutie, že Relex útvar sa prenesie do tejto oblasti. Uh i robí sa tak za, za zámerom E, súdržným spôsobom definovať e, politiku a stratégiu v oblasti energetiky. Nie je možné e, viesť vnútornú energetickú politiku v EÚ bez toho, že by sa posudzovali aj vonkajšie súvislosti a to sa týka aj rozhodnutia o správnom energetickom mixe. Komisia podporuje mnohé nové iniciatívy v oblasti výskumu, ktoré je potrebné posunúť ďalej. Budúci rok budeme hovoriť o tom, koľko peňazí bude k dispozícii na tento účel a domnievame sa, že investície do nových technologických oblastí, vrátanie energetickej účinnosti je absolútne kľúčovým prvkom úspešnosti tejto politiky. Komisia sa ešte nerozhodla, že E, zoskupí všetky e, riaditeľstva e, zamerané na výskum oblasti energií do jedného útvaru. Niektoré budú patriť pod rôzne riaditeľstva vrátane môjho, ale dôležité je to, aby sa určila zodpovednosť za energetický, eh, za výskum v oblasti energetiky. Čiže my teraz eh, skúmame, kto má vykonávať politické vedenie eh, nad rôznymi aspektmi výskumných aktivít. A na záver by som chcel hovoriť o dôležitej oblasti, ktorou je jadrová bezpečnosť a záruky. Toto je pokračujúca priorita. Máme e, v Európe niektoré z najlepších e, noriem, a e, ja by som mal hovoriť s kolegmi v Luxemburgu o tejto bezpečnosti a poistkách. neskôr v ďalšej časti tohto roka vypracujeme návrh, predložíme návrh smernice o zaobchádzanie s jadrovým odpadom. Toto bude takisto veľmi dôležitý komponent európskeho príspevku k energetickej politike. Okay. My nemáme na starosti jadrovú energetiku, ale máme na starosti štandardy, normy pre jadrovú bezpečnosť a poistky. Myslíme si, že v tej oblasti ešte stále predstavujeme vedúcu silu vo svete. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi jasné popísanie toho, čo je vašou úlohou. A už tu máme prvý rečníku. Pán Balco sa hlasí. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt főigazgató úr! Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán generálny riaditeľ. Vy ste popísali dôležité strategické ciele, ktoré sa týkajú vašho generálneho riaditeľstva. Ďakujem pekne za to. Chcel by som povedať, že čo sa týka novej komisie, tak vytvorili sa tam určité rezorty, kde by sa dalo o tom diskutovať, či sú skutočne samostatné. Ale bez pochyb 21. storočí je asi oprávnené generálne riaditeľstvo pre energetiku, lebo toto je dôležité pre našich občanov, ako aj pre priemysel. Chcel by som vám položiť dve otázky. Možno nie som dobre informovaný, ale však uvidíme. Poprvé, aká je vlastne úloha generálneho riaditeľstva v dvoch dôležitých oblastiach? Totižto zajtra budeme hlasovať o bezpečnosti dodávok pri zemnom plyne je tu určitá koordinačná skupina, ako aj agentúra pre regulátorov, energetických regulátorov, to je uvedené v dokumentoch, ale mne by zaujímalo, že aké sú úlohy vašeho generálneho riaditeľstva v tejto oblasti. A teraz druhá otázka. Dohľad nad e, dodávkami elektrickej energie. To patrí medzi vaše úlohy. Preto ma zaujímalo, či vaše generálne riaditeľstvo chce vykonať určité analýzy, ktoré by sa týkali minulosti. Mňa by zaujímalo, aké sú vlastne skúsenosti z liberalizácie trhu s energiou. Lebo svojho času sa spomínalo, že liberalizácia bude viesť k nižším cenám. V mnohých štátoch to možno tak bolo, ale v Maďarsku sa vytvorili určité energetické monopoly a ceny sa zvýšili. To znamená, že máte e, v úmysle skúmať, ako to dopadlo s tou liberalizáciou, aby sa prípadne skonštatoval tie rozpor. Ďakujem pekne. A teraz pán Karens. Dankeschön, Herr Äh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Lov. Mal by som dve otázky. Prvá sa týka toho, že ste spomínali tie finančné nástroje pre rozvoj infraštruktúry a vy ste spomínali, že financovanie, to je dôležitá otázka. A ja by som sa chcel spýtať, Aké sú priority vášho generálneho riaditeľstva? Máme tu viaceré infraštruktúrne projekty, ktoré sú komerčne udržateľné. Potom máme také projekty, ktoré možno nie sú finančne udržateľné, ale sú nevyhnutné a sú dôležité pre vzájomné prepojenie Európy. To znamená, že chceli by ste nejakým spôsobom analyzovať, ako je to s financiami tejto oblasti, hlavne v tej oblasti, kde E, súkromný sektor sa trošku zdráha investovať z toho hľadiska, že je nutné zohľadniť to, čo je dôležité pre bezpečnosť dodávok a zabezpečiť, aby to, aby to bolo realizovateľné. Vy ste spomínali energetickú politiku, akurát neviem, či teraz ste to dostatočne spomínali, mne by zaujímalo, aký je váš názor na spoločnú politiku v tejto oblasti, predovšetkým čo sa týka spoločného európskeho prístupu voči dodávateľom v tretich štátoch, teda tretím, tretím štátom ako dodávateľom. Potom zaujímavá je oblasť e, zemného plynu. Vieme, že sú tam určité cenové tlaky. Samozrejme, dôvody môžu byť rozličné. Viem, že sa objavili nové ložiska, ale druhá vec či sa, to poda- či sa ich podarí využiť. Potom je tu skvapalnený plyn, a to, ako sa spoliehame na rusk, dodávky rusk, ruského plynu. Napríklad v našom štáte, v Lotisku, je to tak, že je to spoločnosť, ktorú kontroluje Gazprom a táto spoločnosť hovorí, že budú musieť zvýšiť ceny plynu o 30 čo je v absolútnom nesúlade. Každá krajina v súčasnosti rokuje s tretími štátmi osobitne. Nie sme potom takí silní, ako sme hovorili jedným hlasom. Keby sme toto robili, podľa mňa by z toho mal každý prospekt. Ďakujem pekne. Pani Ďakujem pekne, pán predseda, aj pán Lowe. Chcela by som vás tu privítať v mene našej politickej skupiny. Ďakujem pekne za tieto zaujímavé vysvetlenia, ktoré sa týkajú tej oblasti, v ktorej pôsobíte. Vy ste popísali aj to, ako pracuje vaše generálne riaditeľstvo. Ďakujem pekne za priateľské slova voči nám. Mám viacero otázok. Poprvé, ako, je to, ako to vyzerá s tým akčným plánom pre energetiku? Existujú dokumenty komisie, kde sú určité odvolávky na túto vec, ale niekde nejak, sa, nejak je to nedostatočne prezentované. Nevieme tie konkrétne dátumy pevne dúfame, že to, čo sa pôvodne plánovalo, sa to podarí dodržať. My vám rozhodne ale dôverujeme. A teraz konkrétna otázka, pán Leu. Minulý týždeň komisia rozhodla, akým spôsobom sa majú podporovať jednotlivé projekty v rámci snahy o hospodárske oživenie. bola to určitá suma 50 miliónov pre Spojené kráľovstvo a potom to bolo viac ako 117 miliónov. Toto má byť použité na projekty, ktoré sa týkajú energetiky. Predovšetkým tu ide o obnoviteľné energie. Chcel by som sa spýtať, týchto 117 miliónov je možné ich ešte nejakým spôsobom čerpať, respektíve ako to plánuje riešiť komisia v praxi? Pani kolegyňa Niebler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, tri pripomienky. Pán generálny riaditeľ, myslím si, že je dobré a správne, že vaše generálne riaditeľstvo je zodpovedné aj za externý aspekt energetiky ja si spomínam, keď sme si vypočuli vtedy ešte kandidáta na komisára pána Oettingera, keď sme sa pýtali, či, či on je za to zodpovedný, on povedal, že je to rezort, ktorý sa, mm, ktorý sa zväčšuje a preto som rada, že sa to podarilo takto vyriešiť, že vy budete za to zodpovední. Vieme samozrejme, že sú tam mnohé rokovania, ktoré sú zložité. Mňa by mal teraz konkrétne projekt SERTEC, a chcela by som sa spýtať, akým spôsobom podporuje komisia tento projekt a ako je to súčasťou energetickej politiky, aký je názor na tento projekt, aké, sú tam, aké sa tam plánujú iniciatívy. Druhá otázka. Liberalizácia a vnútorné trhy. V uplynulých rokoch sa udialo v tej oblasti veľmi veľa. Generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súčasť sa snažilo vytvoriť kritéria liberalizovať trh Vypracoval sa aj určitý balík v tejto súvislosti a my sme na ňom pracovali. V tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, aké sú vaše plány v tejto oblasti, ako to chcete implementovať, budú nejaké analýzy, predbežné správy, ktoré budete predkladať a čo by mňa najviac zaujímalo v tejto súvislosti je to, že v Európskej únii majú mnohé členské štáty, ktoré majú ešte trhy s elektrinou a plynom v štátnych rukách. Mieni komisia si sa týmto zaoberať, lebo vieme, že komisia častokrát postupuje veľmi razantne voči súkromným podnikom. No a tu je iná situácia, že tu síce štát e, má to vyriešené tak, že oddelené vlastníctvo od e, sieti od produkcie energie, ale platí, patrí tak či tak štátu a mne by zaujímalo, že čo plánuje v tejto oblasti komisia. A teraz posledná otázka. Samozrejme neviem, že či to je priamo otázka na vás, ale čo sa týka klimatického balíčka a potom pracovanie na tom, čo sa dohodlo v Kodani, aké sú stratégie komisie, ako sa pripravujete na ďalšie rokovanie na konci tohoto roku. Je tu snaha ten európsky postoj pristúpiť, eh, trošku prispôsobiť novej situácii a preto je aktuálna je téma emisných certifikátov, lebo to bolo dôležitou súčasťou toho klimatického balíčka, ktorý sa schválil v Európskej únii. USA, ak sa nemýlim, povedali, že oni podobný systém, ktorý pripravovali, nezavedú v dohľadnej dobe. Chcem sa teraz spýtať, že budeme postupovať tak, ako sme to plánovali, alebo sa odkloníme od toho Samozrejme, medzinárodná situácia sa zmenila a preto by sme si mohli, mohli položiť otázku, či nechceme nejako upraviť naše stanovisko. Nech sa páči, pán kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, e, vážený pán generálny riaditeľ. E, všetkým nám je jasné, že ľudstvo e, musí v tomto období oveľa citlivejšie a efektívnejšie nakladať s elektrickou energiou. Napriek tomu milióny domácností stále využívajú na svoju činnosť starý štandard na 220 V vidíme, že mnohé spotrebiče, či už osvetlenie, alebo počítače, alebo proste televízory, mnohé zariadenia elektrické, ktoré sa v domácnosti používajú, nepotrebujú 220 V, používajú sa transformátory, aby sa napätie znížilo z 220 na 12 alebo 24 V. Zaujímalo by ma, či sa Európska komisia zaoberá aj možnosťou vytvorenia nového štandardu pre domácnosti, ktorý by ďaleko znížil spotrebu e, energie pre domácnosti E, či realizuje nejaký výskum alebo proste nejaký, nejaký, nejakú analýzu e, pre vytvorenie nového štandardu, ktorý by umožnil skutočne prejsť na nižšie napätie v domácnostiach pre väčšinu spotrebičov. Tým by sa zvýšila samozrejme aj väčšia, by bola väčšia bezpečnosť v domácnostiach pre, pre deti a pre ľudí, ktorí manipulujú s elektrickými prístrojmi a súčasne e, spotreba elektrickej energie by výrazne, výrazne poklesla. Kolega Weber. Kolega Weber. Ďakujem, pán predseda, pán riaditeľ. E, a ďakujem vám za, aj za ambiciózny plán, ktorý ste nám tu predstavili. Je veľmi dôležité, aby sme s cieľom e, podporiť obnovu Európy vniesli novú dynamiku do uplatňovania spoločnej európskej politiky. Hovoríme o, o e, odvetví, kde sú výsledky takýchto spoločných aktivít aktivít hmatateľné a viditeľné. E, veľmi na mňa zapôsobilo konštatovanie týkajúce sa jedného bodu, ku ktorému by som chcel položiť otázku. Ide o veľké zaostávanie v, vo vytváraní prepojení v oblasti energetiky na európskej úrovni. Nehovoríme o masívnom náraste nových typov technológií, pretože tieto nebudú účinné, pokiaľ nebudú existovať prostriedky umožňujúce ich vzájomné prepojenie. Preto by som sa chcel spýtať, čo máte v úmysle urobiť s cieľom prekonať toto zaostávanie v oblasti prepájania. Okrem toho, veľmi e, veľa e, záleží aj od toho, čo sa bude robiť v rámci e, výboru pre dopravu, ale my takisto máme svoje záujmy v oblasti hospodárenia či lepšieho hospodárenia s energiou. Aké vzťahy vy budete vytvárať z DG doprava? Ja konštatujem, že najmä v oblasti infraštruktúry infraštruktúry a najmä v oblasti železničnej e, infraštruktúry práve tu ide o obrovské možnosti úspory energií. Preto sa pýtam, akým spôsobom vaše riaditeľstvo, generálne riaditeľstvo spolupracuje v tejto oblasti s e, DG Doprava. direktorze, to jest bardzo obiecujące. Ďakujem Pán generálny riaditeľ, je to veľmi slubné. Slubné, slubné vytvorenie tohoto generálneho riaditeľstva aj takisto plány, ktoré smerujú k zabezpečeniu dodávok energie a tiež vonkajšie dimenzie. Je to nepopísaný list, tak povediac. Vidíme tu dimenziu tej, toho priemyslu, diplomácie. Myslím si, že Prvé roky nám prinesú veľmi zaujímavé úlohy. Dve otázky. Aké sú súvislosti, pokiaľ ide o bezpečnosť? Vizita zagraničná. Komisár... Atomov, atomového odpadu a potom prvá cesta pána Ettingera ma vedie k otázke, môžete poprieť, že jeho návšteva sa týkala e, kontroverzných e, E, časti e, zmluvy medzi Polskom a Gazpromom. Pani kolegyňa Ek. Ďakujem a chcem sa ospravedlniť za neskorý príchod, ale musím hlasovať v dvoch výboroch za našu skupinu a ALDE vás chcem privítať budete e, jednou z najdôležitejších osôb tu v Európe, keď pôjde o energetiku a je ener- výkonnosť energií. A takisto, pokiaľ ide o ciele stratégie 2020. Viera v e, potenciál energetických úspor e, vám dáva do, do rúk jeden z najdôležitejších nástrojov, pokiaľ ide o klimatické ciele a aj stratégiu 2020 úspora energií, ten cieľ 20 úspory. A ja by som chcela počuť od vás, ak konečne budeme mať akčný plán energetickej e, efektívnosti, dúfam, že budete, e, budete chce dosiahnuť e, povinné záväzné ciele v oblasti úspor energii. 100 až 250 e, miliard eur ročne by mali byť úspory a takisto množstvo vytvorených pracovných miest. Je to extrémne dôležité a teším sa na vaše e, slova a vašu, vašu prácu na e, cieľoch a dátumoch. Pokračujeme príspevkom kolegu Rodeho. Tiež vás chcem tu vo výbore privítať, pán generálny riaditeľ. Ako už povedala pani Ek, všetci sa už tešíme na ten spomínaný akčný plán, jeho revíziu, pokiaľ ide o efektívnosť energii. E, publikácia komisie z minulej jesene. Mám e, zo pár otázok týkajúcich sa 25 povinného cieľa úspory energii o 20 Druhá otázka, ako komisie prispeje si k cieľom zabezpečenia toho, že nevyčerpané fondy Európskeho plánu obnovy sa použijú práve na projekty e, týkajúce sa obnoviteľných energií a výkonnosti energií. A tiež potom boli tu určité e, špekulácie z inkorporácie vaše, vašeho riaditeľstva s tým novým pre klimatické zmeny. Máte určitú cestovnú mapu alebo budete tu mať boj kompetencií e, medzi vašimi dvoma generálnymi riaditeľstvami. Možno by ste k tomu čo si mohli povedať. Pán Žado. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. ďakujem aj generálnemu riaditeľovi. Moja otázka e, je v súlade s tým, čo podala pani Eka, pán Rojde. E, vždy, keď hovoríme o energetickej účinnosti, tvrdíme, že to je veľmi dôležité, že je to dôležité pre bezpečnosť, pre klímu a vôbec všetci s tým súhlasíme. Hovorili sme v tom, o tom e, v roku 2009. Teraz máme rok 2010. Vy hovoríte, že sa to začne robiť v roku 2011 ale hovoríte, že budeme mať takýto super plán pre oblasť energetiky, pre, eh, pre infraštruktúru, budeme mať konkrétne programy a projekty, ale mňa by zajímalo, ako intelektuálne môžete definovať ponuku bez toho, že by ste uvažovali o dopite. V štátoch s obrovskými rozpočtovými deficitmi si musíme položiť aj túto otázku. Preto vám ďakujem za to, že nás ubezpečujete, že nebudú nejaké paralelné e, plány e, ale že to budú plány, ktoré budú navzájom prepojené. Ďalej tu máme eco-design. E, toto je veľmi dôležité. 25 e, emisí CO2 v Európe sú práve z e, týchto spalovacích systémov a je možné do roku 2020 ušetriť veľmi veľké množstvo týchto emisí. Keď o tom hovoríme, hovoríte. Vy hovoríte stále, že máte ambície, ale môžete nejakým spôsobom zablokovať ten pokles ambícií, ktorý pozorujeme v poslednom čase? E, a namiesto toho, aby sme mali silné ambície umožňujúce dosiahnuť veľké úspory. Ďakujem. Ďakujem, eh, pán Marinesku hovorí. Eh, ďakujem vám za vašu prezentáciu, pán generálny riaditeľ. Mám otázku, akú úlohu zohráva Nabuko v stratégii a vo, vašom, vo vašich úvahách o energetickej bezpečnosti, bezpečnosti dodávok energie v Európe a aký je váš názor na Nabucco v porovnaní s, so South Stream? Preto boli teda všetky otázky, boli veľmi rôznorodé. Teraz by som poprosil, keby ste sa snažili ich čo najviac odpovedať. Nech sa páči. Chairman, thank you. Ďakujem, pán predseda. Neprekvapuje ma rozmanitosť týchto otázok aj miera netrpezlivosti, najmä pokiaľ ide o niektoré otázky spojené s energetickou účinnosťou. Musím jasne povedať, že som sa stal generálnym riaditeľom pred 18 dňami. Pomýlil sa a povedal, že pred 18 mesiacmi. Skrátka, zdalo sa to skoro ako 18 mesiacov, ale Eh, keď hovoríme o týchto dátumoch, tak eh, myslím si, že mám v tejto oblasti aj eh, isté skúsenosti, aj so mnou máte skúsenosti a viete, že keď ja stanovím termín, tak to myslím vážne. A to nehovorím len o e, zodpovednosti v rámci komisie, ale o celej tejto problematike. Ja skutočne nepristupujem ľahko vážne k časovým harmonogramom. Ja keď e, dám nejaký termín, tak je to reálny termín a nedávam také termíny, ktoré by neboli dosiahnutelné. A myslím si, že e, pokiaľ ide o doterajší vývoj, ten časový rámec, ktorý vám bude pre predložený a je predložený, bude skutočne reálny a dá sa na jeho základe pracovať e, e, e, to, čo povedal pán Bažo o liberalizácii a o tom, čo sa doteraz urobilo, tu musím úprimne povedať, že si myslím, že nedošlo k výraznejšej liberalizácii trhu s ropou a plynom, predovšetkým v regióne, o ktorom hovoríte. Ešte v zásade platí to, že e, e, je tu celý rad národných trhov, ktorým dominujú e, dominuje menší počet dôležitých hráčov. A jednou z kľúčových otázok pri implementácii tretieho balíčka je uvoľniť možnosti pre nové dodávky a nových zasobovateľov v krajine, ako je vaša. Myslím si, že musíme byť realisti, pokiaľ ide o účinky na ceny za istých okolností e, môžu byť tieto účinky značné, pretože v niektorých e, prípadoch tu môžu existovať 30 či viac ročné zmluvy na dodávky s, s dodávateľmi mimo EÚ a tieto sú uzavreté za takých exkluzívnych e, podmienok, že bude veľmi ťažké, že by sa úplné otvorenie trhu e, spájalo s okamžitým e, následným poklesom cien. Keď pozorujeme vývoj vo svete, nemôžeme reálne predpokladať, že dosiahneme presne rovnaké výsledky, aké sme dosiahli v telekomunikáciách alebo v leteckej doprave. My e, hovoríme o inom trhu, ktorý, e, kde je potrebné vystupovať konkurencieschopným spôsobom aj s ohľadom na naše plány v oblasti emisí CO2 ale ide o to, aby podniky aj bežní ľudia mali čo najlepšie podmienky. Za určitých okolností tá, ten bezprostredný účinok na ceny môže byť teda iný, ale dlhodobý účinok otvorenia trhu je rozhodujúci. Napríklad, keď si zoberieme len jedného e, dodávateľa v krajine, nemôžeme hovoriť o liberalizácii. A aká je tu úloha DG Energia? Ako viete, komisia pod vedením mojich predchodcov navrhla nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu 18. E, marca e, o tom E, sa bude hovoriť v tomto výbore a môj tým rokuje o tom, aký má byť účel európskeho nariadenia o dodávkach plynu. Ak Také nariadenie by podnetilo solidaritu medzi členskými štátmi s cieľom e, poskytovať dodávky susedným štátom. A tu sa e, hovorí e, napríklad aj o núdzových situáciách, napríklad keď sa zrúti časť infraštruktúry v konkrétnej krajine. Ako automatickým spôsobom poskytnúť podporu tej, a pomoc e, v tejto oblasti prostredstvom tohto nariadenia. Samozrejme, veľmi veľa závisí od každodenných aktivít e, regulátorov a podnikov. Ale my hovoríme o európskom rámci, kde chceme vytvoriť isté základné pravidlá upravujúce to, čo majú jednotlivé štáty robiť a solidarita je kľúčovým prvkom podľa článku zmluvy. A k otázke, ako doteraz funguje tento trh. E, rozhodne budeme sa snažiť zistiť e, oblasti, kde sa riadne neuplatňovali pravidla druhého balíčka a chceme zabezpečiť, aby členské štáty skutočne uplatňovali tie opatrenia, ktoré vytvárajú rámec pre stabilné zásobovanie v celej Európe. A sem patrí Napríklad aj to, o čom som už hovoril, že e, kódy dohodnuté medzi všetkými regulátormi a podmienky, za akých e, energia prechádza z jednej krajiny do druhej, budú dôsledné. Nie je to celkom také zlé ako v, e, železničnom sektore, kde sa musia vymieňať vodiči pri prechode cez hranice alebo podobne, ale E, národní regulátory sa všeobecne zameriavajú na národné siete a na vyvažovanie e, potrieb energie na národnej úrovni a nemôžu e, prihliadať na e, synergiu a výhodnosť pre všetkých použitím prepojení. A prečo neboli tie prepojenia dostatočne vybudované? Má to veľa dôvodov, ale hlavne to, že podniky a regulátory nikdy neprihliadali na nadnárodné výhody vychádzajúce z využívania sieti a to e, tak z dôvodov bezpečnosti, ako aj e, úspor. A pokiaľ ide o otázku financovania infraštruktúry, táto je veľmi dôležitá a v prvom rade si musíme položiť otázku, na akej úrovni a za akých podmienok je možné vytvoriť infraštruktúry, ktoré potrebujeme. Ak mám dať eh, jednoduchú odpoveď na vašu základnú otázku, aká je tu priorita. Myslím si, že by nebolo vhodné, aby verejné orgány vstupovali do oblasti, kde existuje jednoznačne súkromný záujem o vytváranie sieti. Preto by sme sa mali zamerať na tie oblasti, kde trh neprináša žiadúce účinky a zvážiť aj e, skutočnosť, že ak sa do, rozhod, príjme rozhodnutie o investíciách, tak nie vždy toto rozhodnutie môže prísť dostatočne zavčasu na to, aby z toho ťažili európsky občania. Preto my e, sa snažíme zameriavať na definíciu zlyhania trhu a e, tie e, oblasti, ktoré sú sociálne žiaduce, ale nie komerčne efektívne. My chceme túto konkurencieschopnosť v oblasti zásobovania energiou podporiť a tu by som chcel povedať, aké budú naše záverečné postoje či závery. V Európe bude zaznievať viacero hlasov v rámci bankovníctva verejných orgánov, ktoré budú tvrdiť, že je nevyhnuté, aby sa e, na jednotlivé e, projekty venovalo viac základného kapitálu z verejných prostriedkov. Inými slovami, aby sa e, odštartovali niektoré E, projekty, ktoré síce prinašajú nízku návratnosť, ale aj nízke e, riziko. A e, pokiaľ by teda bolo možné takýmto spôsobom tento, toto kmeňové imanie vytvoriť, zároveň treba počítať aj s tým, že sa majú znižiť emisie CO2. V končnom dôsledku by mohol potom samotný trh prevziať úlohu e, poskytovania tohto základného e, kapitálu a investovania do týchto oblastí. Ale v súčasnosti, v čase recesie e, vznikajú obavy, ako vlastne e, prekonať túto počiatočnú etapu. Ja vám tu nemôžem dať e, úplnú odpoveď, je to príliš zložitá oblasť, hovorí sa o tom v balíčku pre infraštruktúru. My však musíme za, za postarať alebo určiť, na akej úrovni by sa tieto rozhodnutia mali robiť, či to majú byť medzi, e, európske inštitúcie alebo či majú e, financie poskytovať medzinárodné finančné inštitúcie, alebo či sa má vytvoriť nejaká sieť verejných orgánov v členských štátoch. Pokiaľ ide o dodávateľov z tretich krajín, Nabucco je projektom, kde Európs, ktorý podporuje Európska únia aj komisia veľmi silne, pretože eh, je to eh, Mama má mnohé výhody e, v rámci e, diverzifikácie zásobovania energiou rovnako ako ďalšie e, takéto riešenia, a to nie len z Turkmenistanu a Azerbajdžanu, ale aj z Iránku. Zabezpečuje takisto zvyšuje bezpečnosť dodávok a tým a plyn by sa mohol potom Ehm, dodávať eh, do nejakých eh, veľkoobchodných um, stredisk, odkiaľ by sa distribuoval ďalej. A pokiaľ ide o ďalšie vetvy, ako je uh, White Stream, uh, o tomto sa bude konať konferencia e, v ďalšej časti tohto roka, ktorá sa bude venovať aj e, projektu Nabuko, tomu, ako tieto projekty ďalej podporiť. E, komisia už doteraz poskytla veľkú podporu projektu Nabuko a bude tak robiť aj naďalej, lebo podľa nášho názoru projekt ponúka mnohé výhody. E, pokiaľ ide o substream, tento patrí do inej kategórie. Nie len z toho dôvodu, že tu nejde o otvorenie nových ropných polí, e, nových e, polí či zdrojov, ale ide tu o rozšírenie južného koridora. koridora. Táto, toto prepojenie má mnohé výhody, či isté výhody, ale nie také silné strategické výhody ako Nabucco. Pokiaľ ide o akčný plán, budem hovoriť ako úradník, a to je tu rozdiel, keď hovoria politici a úradníci. Samozrejme, že je tu lehota pre akčný plán, ale som presvedčený, že ak by komisia prijala energetický, ak prijala uh, akčný plán v roku 2009 v tých konečných dňoch Európskeho parlamentu, tak by nám mnohí povedali, nie, nerobte to nebude to dostatočne vydiskutované s parlamentom, kým to vlastne vytesáte do kameňa. A te, keď takýto akčný plán nepokrýva to, čo medzi terajškom a 2014 chce Günther Oettinger dosiahnuť, to stanovuje uh, tie, tu, tu, do pohybu uh, vážne veci. Množstvo infraštruktúrnych projektov a opatrení vnútorného trhu si vyžadujú dlhodobé, e, naozaj angažované e, kroky. Tu je dôležitá diskusia a ne, e, nenáhliť sa do plánu, ktorý by sa musel nanovo príjmať každých 6 mesiacov. A to je práve postoj pána Oettingera Určite budete sa chcieť vyjadriť do veľkej miery k tomu, čo vlastne vytvoríme a pre mňa ten časový rámec je pre mňa veľmi ťaž, e, krátky. Prvý materiál, ak by mal by byť prezentovaný v máji, tak o tri týždne by som ho mal byť k dispozícii. Čo skoro to uvidíte, takže verím, že nie ste sklamaní, pretože budete mať možnosť reagovať. A rád by som sa vrátil ešte k Deserteku je to projekt samozrejme, ktorý sme v princípe podporili a ktorý a kde sme kde, na, kde je ponúkaný obrovský potenciál, ale musíme vidieť, do akej miery e, má byť financovaný z európskych zdrojov a do akej miery bude prepojený alebo napojený na európske systémy. Kukodani aký je teda rozdiel dnes. E, rozdiel je, že budeme musieť mať v Európe energetickú politiku, napriek tomu nie je tu všeobecná zhoda na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami. Prvá reakcia komisie je tá, že my povieme, že sme hovorili o potrebe ďalšej redukcie e, emisí e, na 30%, o 30%, A iniciatíva pani Hüdegard e, tiež potvrdzuje, že sa treba pozrieť na to, čo treba urobiť, aby sme ten 30-percentný cieľ dosiahli bez toho, že by sme k tomu prijemali rozhodnutie, pretože tu je tá medzinárodná dimenzia. Ďalší komisári vrátane môjho by určite povedali, a takisto aj e, e, tí, ktorí sa zaberajú klimatickými zmenami. My nechceme e, šetriť energetiku len, aby sme zachránili svet. My chceme tiež zachovať našu vlastnú e, konkurencieschopnosť, aby sme poskytli zamestnanosť, energiu domácnostiam a firmám. A preto nemôžeme len váhať a povedať, že sme stratili teraz tú rýchlosť a tempo, lebo sme sa v Kodani nedohodli Predsa naďalej dáva zmysel diverzifikovať dodávky energie. Naďalej dáva zmysel smerovať k obnoviteľným energiám. Robia to Čína a India. A len preto, že by sme povedali, že kvôli neúspechu e, Kodane sme stratili e, tempo a nerobiť nič. Je tu problém samozrejme, že okamžite tu nebudú e, firemné stimuly na poskytovanie všetkých tých potrebných e, technológií, ale takisto si myslím, že toto my vnímame ako prechodný fenomén a budeme musieť e, žiť v období, kde nebudú spolupracovať tie základné e, bloky, pokiaľ ide o emisie po určitý čas. Stratégia 2020 komisie zdôrazňuje, že potrebujeme mať nástroje, ktoré vychádzajú z trhu, obchodné certifikáty, obchodovanie s, s certifikátmi, takisto ako posilniť e, ten obchodný systém s e, emisiami. Nechceme len obetovať Európu na náklady, alebo teda na úkor e, jej firiem a občanov. Chceme sledovať energetické ciele, ale to nemení základné stratégie, ktoré sme vyvinuli. Pokiaľ ide o výkonnosť, E, účinnosť energie. Tu ešte musíme počkať na nové, e, nové e, verzie smerníc o budovách a označovanie výrobkov. Označovanie výrobkov. Nemôžem vám dať presnú odpoveď na to, či všetko v oblasti balíčka účinnosti energii bude povinné alebo dobrovoľné. Osobne si viem predstaviť mnohé oblasti, a tu sa musí rozhodnúť komisia, či chce vytvoriť povinný cieľ na európskej úrovni. Jedna vec je istá, je tu množstvo štandardizačných opatrení a regulatórnych opatrení, ktoré musíme prijať na to, aby sme stimulovali priemyselné e, iniciatívy v oblasti výkonnosti energii prístup k sieťam, inteligentné merače, všetky tie technické špecifikácie očividne potrebujú ďalšiu reguláciu, regulovanie, aby fungovali. A to bude komponentom e, energetickej výkonnosti. Ako povedal Günther Oettinger na vypočutí, bude to musieť byť skutočné partnerstvo medzi tými, ktorí vlastne e, poháňajú tie mier, miestne, lokálne, mestské a, a, a aktivity alebo iniciatívy v oblasti budov, domácnosti. A myslím si, že e, nemyslím si, že komisia by mala dať, komisia by mala dávať granty súkromným osobám, aby si zaizolovali strechy ale mal by tu byť rámec, ktorý by čo najefektívnejšie dával možnosť zainteresovaným aktivitám. Takže nechávam tú otázku povinnosti alebo záväznosti a na druhej strane dobrovoľnosti otvorenú, ako už povedal e, e, pán Oettinger, a to sa týka aj voltáže, e, úrovne dodávok. Tam, kde je potrebná ďalšia regulácia, je potre- treba ju urobiť, aby systémy fungovali a v oblasti inteligentných meračov chcem povedať, že je to zatiaľ len na úžitok energetických spoločností a nie občanov. Budeme Dobrá myšlienka je vracať energiu späť do sieti, ale ak to bude len na dobro spoločnosti a nebude tam vlastne žiaden stimul pre ľudí, aby šetrili a produkovali, produkovali obnoviteľné energie, to E, čo by mohlo byť užitočné pre nich, tak nebudú fungovať tieto stimuly. E, pán Weber, myslím, povedal, e, alebo sa pýtal, či budeme spolupracovať s, s generálnym riaditeľstvom pre dopravu. Moje okno je mimochodom na rovnakej úrovni ako riaditeľstvo pre e, e, dopravu, takže my si môžeme s generálnym riaditeľom mávať. Máme každotýždenné stretnutie. Nepmíňame pritom naše prostriedky, nenajímame nových ľudí, pretože máme spoločné služby, časť našich ľudí pracuje takto. Takže bez ohľadu na skutočnosť, že sme dobrí priatelia a kolegovia, tiež sme dokonca jednoducho nútení úzko spolupracovať. A myslím si, že otázka e, uhlíkovej výkonnosti dopravy je vlastne spoločná, e, pretože to zahrňa správanie spotrebiteľov a od e, uhlíková čistota elektriny. To je tiež e, oblasť, kde sú prepojenia, kde nechceme spôsobiť prekážky jednotlivým ľuďom. Otázka napríklad elektromobilov, Eh, aké, aké by mali byť priemyselné stratégie, to si kladieme ako otázku, aké sú realistické, pravdepodobne úrovne potreby týchto vozidiel, aká infraštruktúra je potrebná a aké dopady to, eh, to má na dekarbonizovanú elektrinu. Pretože dalo by sa možno robiť veľa takýchto elektromobilov, ale eh, budeme musieť možno e, e, produkovať pre ne energiu v elektrárniach, ktoré pracujú na uhli. A to by teda nebola zase dobrá myšlienka. Čo sa týka radioaktívneho odpadu a tej smernice, prepáčte, nepamätám si presne tú lehotu, ale myslím si, hovorím, že, myslím si, že to bolo tak myslené, že by sa to malo uh, sprevidovať v období 5 až 10 rokov od teraz, takže to bude asi ten časový plán, je to pomerne ďaleko ešte, ale toto je samozrejme veľmi dôležitá téma celkovej tej stratégie, ktorá poukazuje na to, že nukleárna energia v Európe musí byť najbezpečnejšia na svete. A budeme sa snažiť toto cestou ísť. Čo sa týka energetickej účinnosti, Osobne si myslím, že toto je skutočne veľmi stimulujúca oblasť, ktorou sa zaoberáme na našom generálnom rejiteľstve. Je tam skutočne veľký potenciál. Energetická účinnosť to ale nie je vec toho, aký je rozdiel medzi tým, koľko energie potrebujeme a koľko nám je dodávané. Skôr to súvisí s tým, aby sme zabezpečili to, že ako ste vraveli vy, pán Šado, že tie dodávky, aby boli primerané, aby sa to vychádzalo z tých realistických čísel v oblasti spotreby. A z tohoto hľadiska, čím, čím viac sa zameriame na energetickú účinnosť, tým jednoduchšie to bude pre našu energetiku. Takže Dôležité je, aby sme vedeli plánovať aj v oblasti energetickej účinnosti. Myslím si, že toto je veľmi dôležité aj z hľadiska e, záväzných cieľov. A musím povedať, že mm, dnes nemôžem tu prezentovať nejaké záverečné stanovisko. Toto je oblasť, ktorá ešte nie je dostatočne rozvinutá a podľa mňa v Európe môžeme vykonať ešte veľa prác, aby sme zabezpečili Eh, dobrú prax, aby sme mali, aby dobre fungovali aj siete a môžeme vykonať mnohé opatrenia v oblasti bývania, ale aj v, oblasti, aj v hospodárskom sektore je to oblasť, kde sa vykonáva množstvo výskumu, je tam technológia, ale ešte nemáme tu tak povedať priemyselnú oblasť a musíme sa do toho dostať čo najskôr. Máme množstvo malých a stredných podnikov, ktoré E, na tomto zarábajú peniaze a to je skutočne dobré, že sú tu nové iniciatívy, ktoré produkujú peniaze a my musíme zabezpečiť ten správny rámec, aby to fungovalo úspešne. Ja neviem o tom nič, že by sme znižovali naše ciele. Ak by to tak bolo, tak si to musím pozrieť ešte raz. To, čo sa snažím povedať, je, že toto je jeden z pilierov energetickej politiky. Áno, účinnosť, sú tu určité povinné aspekty. Samozrejme je zložité mať záväzné ciele vo všetkých oblastiach, ale my musíme sa zamerať na, ten, na to, na ten, aký, aký je celkový dopyt, ako to dá do tej rovnice. Spomínal bol, spomínal sa tu vývoj na trhu s plynom a všetci ľudia, ktorí pracujú v energetike a v oblasti životného prostredia, tak ich neteší to, že sa hodnotia niektoré fosílne palivá ako tie, ktoré produkujú nižšie emisie CO2. Skôr si musím povedať otázku, či chceme mať e, spoločnosti, kde budeme mať malé emisie uhlíka alebo nie a preto je dôležité ísť aj to cestou účinnosti. Myslím si, že asi celé to prebehne tak, že tí, ktorí majú záujem o túto oblasť, s tými budem musieť skutočne intenzívne diskutovať veľmi detailne a kde sa bude musieť rozhodnúť, akú úroveň chcem v jednotlivých inštitúciách, tak na úrovni EÚ, na regionálnej úrovni a národnej úrovni. Pán predseda, nemal som zodpovedať všetky otázky, ale chcel som som prezentovať, aký je ten náš prístup tejto oblasti. Ďakujem pekne za informácie, za otázky, odpovede. Pán generálny riaditeľ, ja som považoval za pomerne sympatické a nápomocné to, že ste povedali, že je lepšie detailne a poriadne pripraviť veci a ich potom schváliť, ako rýchlo to prebehnúť a rozhodnúť. Na obidvoch stranách sme dosiali s týmto tak dobre, ako aj zlé výsledky. A preto ja tento princíp pracovať dôkladne a dobre sa pripraviť sympaticky. Ďakujem pekne a vidíme sa opäť o tretej.